je vous prie d'abord d'excuser le retard nous avons eu besoin de tenir une réunion de coordonnateurs euh, Vážení kolegovia, spravujem sa za mali sme stretnutie koordinátorov, takže otváram riadne rokovanie a chcem privítať generálneho riaditeľa eh, z generálneho riaditeľstva pre rozpočet Európskej komisie. Videli ste program. program v Kobu News a viacero bodov bude odsunutých na neskôr. Platí to o bode 4, 7, 8, asi aj o 9 to platí, to... keďže chýba kolega Portáš musel podstúpiť chirurgickú operáciu pred pár dňami. Vrátil sa do parlamentu v pondelok, ale žiaľ ešte nie je prítomný dnes. A keď príde na budúce, tak budeme hovoriť o bode 9. A ešte chcem povedať, že čo sa týka bodu 11, pani Andrea Sentu síce ešte nie je, ona bola požiadaná o stanovisko, ale povedala, že nakoniec si myslí, že si to nezaslúži stanovisko a v súlade s koordinátormi sa zo stanoviska stane list predsedu výboru pre rozpočet určený gestorskému výboru, výbor Jury konkrétne, takže no, a vyjadríme sa teda k otázke delegovaných aktov. Je to niečo, čo vyplýva z Lisabonskej zmluvy. Má to trochu špecifický rozmer v rozpočtových záležitostiach. A ešte chcem povedať, že bod 12, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, o tom by sa malo hovoriť na obed po stretnutí o 11. s výkonnými agentúrami. Bod 12 o 12. myslím, že to je naozaj dokonalé. Ak nik nenamieta, tak e, považujem bod 1 za schválený. Teraz e, oznámenia predsedu. Mm, jazyky k dispozícii sú uvedené v Kobu News. Sme vysielaní aj na internete. Viete, že kolega Godmanis ako špecializovaný spravodajca o koheznej politike vypracoval tabulky mm, uchvatné. Ja som vždy úplne ohúrený jeho zručnosťou aj účtovnou nášho bývalého lotišského premiéra. Tieto tabulky nájdete v dokumentoch. Teraz niečo ešte k delegácii v Palestíne. Možno si pamätáte, že sme sa rozhodli e, vyslať delegáciu do Palestíny, aby sme videli, ako sú spravované prostriedky EÚ poskytnuté tejto oblasti Organizácia bola zložitá, pretože išlo o tretie krajiny a naviac je to veľmi citlivá oblasť politického hľadiska, tak nebolo želateľné, aby náš výbor tam išiel sám. Takže sme vytvorili spoločnú delegáciu s výborom pre zahraničné záležitosti a pre rozvoj A naozaj sme museli zložito organizovať túto delegáciu a nakoniec sa nám podarilo stretnúť izraelské aj palestínske úrady. Tých sa uh, predovšetkým týka um, pomoc EÚ tejto oblasti. A časť delegácie dokonca sa dostala do pásma Gazy, uh, prešli cez Egypt Všeobecné závery delegácie po tejto návšteve sú následovné. Teda odhliadnúť od politického aspektu, ktorý nespadá do právomoci nášho rozpočtového výboru. Celkovo, ja to zjednoduším, pretože nemáme čas na celú rozpravu o tomto bode. Takže celkovo naše prostriedky e, sú dobre použité, no teda v, vo vyhovujúcich podmienkach a mm, nepočuli sme o žiadnom, o, o žiadnej sprenevere, o žiadnom systéme korupcie, ani žiadne vytváranie sietí na presmerovanie peňazí teroristickým organizáciám. A sme ubezpečení, že prostriedky v pásme Gaze sú plne e, kontrolované EÚ aj palestinskej samozprávy alebo možno aj medzinárodných organizácií, e, OSN, dvojité VRA. Er Ale vyvstal veľký politický problém. Vyplýva to z toho, že za túto veľkú pomoc EÚ musí vynaložiť 650 miliónov eur plus pomoc niektorých členských krajín. EÚ financuje 80 tisíc štátnych e, zamestnancov Palestíny, takže dvakrát viac <laughs> ich financuje v Palestíne ako v samotnej EÚ. O tom sníva náš generálny riaditeľ, ten by si želal toľko pracovníkov pod svojou, e, pod svojou taktovkou. No a ako protihodnota tejto pomoci je taká, že v podstate náš politický vplyv v oblasti skoro nulový a to podľa nás je naozaj veľký e, politický problém. Opäť zopakujem, že nemáme čas na rozpravu o tomto bode. Tak ako sme povedali na predchádzajúcej schôdzi e, po dohode s koordinátormi. Mm, pán Fajat, palestínsky premiér, s ktorým sme sa stretli priamo na mieste, bývalý vysoký zamestnanec MMF, teda on povedal, že by rád prišiel do Bruselu a budeme mať vypočutie buď pred Kobu alebo pred e, dvoma, troma výbormi spolu a budeme teda hovora, hovoriť o možných záveroch, ktoré sa dajú vyvodiť e, po tejto návšteve vo svetle rozpočtu na rok 2011. Teraz bod 3 programu schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala 21. apríla 2010. Ak nie sú žiadne výhrady, tak zápisnica je schválená. Bod 4 je odsunutý na neskôr a teraz sa dostaneme bodu 5 viacročný finančný rámec na roky 2007 a 2013 a okamžite dostane slovo spravodajca Reimer Böge. Nech sa páči. Ja, Dank, eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, milí kolegovia a kolegyne. Veci sa stávajú stále zložitejšie v dôsledku posledného vývoja. A teraz na základe diskusie, ktorú sme už viedli v našom rozpočtovom výbore, aj v súvislosti s úvahami o našom rokovacom poriadku sme sa rozhodli pripraviť medzisprávu, ktorá bude potom vlastne základom pre ďalšie rokovania o prispôsobení rozpočtu a viacročného finančného rámca v súvislosti s Lisabonom. A teraz sme sa rozhodli pripraviť indikatívny časový harmonogram, ako to bude vyzerať, aby sme potom na základe ústnych otázok a podobne, potom na júnovej plenárke 21. a 22. júna mohli mať diskusiu v tomto výbore a potom na základe takéhoto hodnotenia by sme mali návrh pre e, správu, priebežnú správu v júli ešte a e, do 21. júna môžete poslať pozmeňovacie návrhy a potom by sme 13. septembra schvalovali túto správu, túto priebežnú správu a po lete by sme mali vlastne dostatok času aj na rokovania medzi frakciami a potom 20. 23. septembra by sme mohli túto správu e, predbežnú správu odhlasovať a takéto je aj stanovisko parlamentu ktoré sa zaoberá nielen technickými, ale aj politickými zmenami v dôsledku Lisabonu. A takto by sme sa dokázali zaoberať aj takými otázkami, ako je flexibilita a midterm review. Potom 4. 5. oktobra by sme mali debatu v rozpočtovom výbore o, cel, o všetkých správach k, k rozpočtu, k, rozpočtovému poriadku, viacročnému e, rámcu a potom k celému Lisabonskému balíku neskôr, pretože to sú tri veci, na ktorých to stojí. A ja vôbec nevidím žiadne možnosti, pokiaľ ide o harmonogram, pretože ide o veľmi ťažké rokovania. Rokovania z časti začali, nikde ešte ani nezačali, pretože aj z hľadiska rady nevieme veľmi presne, kedy oni dospejú k stanovisku. Takže zdá sa, že všetko potom vyzerá tak, že potom máme tie tri slavné týždne na to, aby sme tento celý balík dokázali schváliť. Chcem poprosiť, aby sme, ten, ak by sme ho mohli takto uh, tento harmonogram prijať, tak potom by sme na základe výsledkov júlovej debaty mohli e, pristúpiť k rokovaniu a mali aj veľmi silné e, pozície pri rokovaní. Ešte chcem povedať, pán predseda, že samozrejme veci sa nezjednodušili, pretože Európska rada svojej nekonečnej e, muž, múdrosti schválila veľký balík záruk, koncom týždňa vo výške 750 miliard a z toho 60 miliard na záru, sa, budu, sa bude e, ručiť cez európsky rozpočet. Takže čo je základom takýchto nástrojov? Už pred vytvorením eurozóny sme mali príslušné mechanizmy, kde členské štáty, ktoré boli v ťažkostiach so štátnym rozpočtom, mohli dostať pomoc. Potom v čase vstupu do eurozóny nástroj pomoci, ktorí mali problémy s blatobnou e, bilanciou, sa obmedzili na tie štáty, ktoré neboli členmi eurozóny pokiaľ ide o záruky, ktoré sa mohli v rozpočte ste použiť, sa potom na jar minulého roku vzhľadom na krízu zvýšili na 50 miliard a z toho, pokiaľ viem, 13,6 miliard bolo zaručených. Ide o Lotyšsko, Maďarsko a Rumunsko, ak si to správne pamätám. A navyše Máme ešte aktivity EIB v tretich krajinách, kde sú pôžičky, ktoré sú tiež zaručené. To sú tie čísla, ktoré viem. Pre iné záruky, pre iné sú určité len poznámky, ktoré hovoria, že v prípade, že by boli tieto záruky splatné, tak potom musí byť e, doplnená príslušná čiasta na tento riadok rozpočtu E, Európska rada si zobrala článok 122 pretože 341 sa nemôže použiť, pretože tá sa zaoberá pomocou e, e, krajinám, ktoré nie sú v Európskej únii. A veľmi pozorne som počúval aj to, čo hovorili rôzni experti správnych služieb pre tento právny základ. Ja nie som právnik, študoval som troška len ekonomiku poľnohospodárstva, ako aj právne otázky. Možno to niečo pomôže. Takže i keď je toto nariadenie, alebo keď toto nariadenie bude účinné, 122 sa týka prírodných katastrof alebo mimoriadnych okolností, za ktoré členský štát nemôže O tom hovorí 122. A aby som bol opatrný pri formulácii, si myslím, že je to pochybný právny základ, otázny kvár, e, e, právny základ. A treba sa aj pozrieť na rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, kde zákonodarca, ale aj strážca zmluv sa žiadajú nájsť alebo zvoliť primeraný právny základ a nie ten právny základ, ktorý je politicky najpohodlnejší. To, čo sa tu deje, je horšie ako to, čo sa deje pri e, právnom základe pre e, potravinový nástroj, ktorý vtedy použili. Článok 122 hovorí, že Rada môže v takomto prípade rozhodnúť o finančnej pomoci EÚ a parlament bude primerane informovaný. To je, myslím, veľmi fajn, že nás budú informovať ale kde sú rozpočtové pravidla parlamentu, keď sa pri takýchto množstvách takto môže rozhodovať len na úrovni Európskej rady, tak tu máme znovu zavedenie povinných výdavok našej Európs- výdavkov našej európskej rozpočtovej politiky. A to je práve to, čo sme teraz rušili. A preto tu nejde len o otázku toho, ako sa dostaneme z tohto guláša a z, tohto jednostranných, z týchto jednostranných opatrení Európskej rady a ako ustražíme rozpočtové pravidlá parlamentu, ale rovnako k tomu patrí aj to, ako sa nám podarí do budúcnosti jasne povedať, že také niečo sa s nami nemôže robiť, pretože, ako vieme, príležitosť, ako hovoríme po nemecky, robí z ľudí zlodejov. A keby sme to takto nechali, tak si dokážeme predstaviť, aké ďalšie mimoriadne okolnosti môžu nastať a ako sa bude tento a ako to bude vyzerať nielen teraz, ale aj v budúcnosti pretože tu sa hovorí, že všetko sa zaručuje rôznymi opatreniami až po hranicu vlastných zdrojov. Takže máme tu až po 17 miliard každý rok a potom je tu marža a potom sú tu vlastné prostriedky, ktoré sú hornou hranicou. Ja by som chcel rád od komisie počuť, ako chce pracovať s týmto právnym základom. Vieme, že momentálne nie sú finančné prostriedky, ale musíme uvažovať aj o tom, čo sa stane, keď dojde k tejto potrebe finančných prostriedkov. Požiadavka nie je, ale musíme sa pripraviť na to, čo bude. Keď hovoríme o politickom e, prispôsobovaní sa Eh, Lisabonu, tak je toto veľmi dôležitá téma. Sú tu rôzne otázky, otázky, ktoré súvisia možno s Galileom, s Itou a tak ďalej. A naši priatelia v rade nám s úsmevom určite povedia, že táto marža, o ktorej by sme ešte mohli hovoriť, o rôznych eh, možnostiach vrátane financovania vonkajšej služby, už nie je k dispozícii tento rok, ale sa to práve že zmenilo týmto uh, rozhod- uznesením rady. Musím povedať, že je to veľmi napínavá situácia, pokiaľ ide o zvýšenie demokracie v Európe. Primeraný právny základ by bolo 352 a chcem povedať, že E, nemecký parlament a jeho odbor, zodpovedný odbor, pripravovali stanovisko, kde sa v jednom bode uvádza, že pri rozhodnutiach minulosti a vidíme to aj v právnej litúre, že 122 je veľmi pochybný právny základ a citujem, unijný zákonodarca až doteraz nariadenia na podporu platobnej bilancie členských štátov, na, ktoré umožňujú poskytovanie pôžičiek, vychádzal z, z ustanovení e, článku 352 a nie z ustanovení článku 122 alebo iných E, ktoré e, sa používajú v súčasnosti. Takže je to veľmi zaujímavé a napínavé, keď sa pozeráme na to, ako sa ktoré články používali a ako sa používali v čase pred Lisabonom a ako sa používajú v čase Lisabonu. Ja neviem, kto si to vymyslel. Na týchto 60 miliárd tento postup a či už to bolo vedomé alebo nevedomé, došlo k tomu. A je to útok na práva parlamentu. Je to problém, ktorý nás čaká aj v budúcnosti, pretože to musíme vysvetliť, vyjasniť, e, pretože e, musíme zabrániť tomu, aby sa také niečo ešte stalo. Nechcem tu urobiť také, ako to, nechcem tu postupovať tak, ako to robia v nemeckom parlamente, napríklad kolega Gaulander, ktorý pri otázkach, ktoré sa týkali e, sporných bodov, išiel až na ústavný súd. Ale mali by sme dosť dôvodov na to, aby sme zapojili e, Európsky súdny dvor ja si myslím, že je to ale lepšie vyriešiť politicky, ale nemyslím si, že je dobré, aby sa to dialo takýmto spôsobom. Chcem ísť ešte ďalej a chcem povedať, to, že sa nepoužila 352, súvisí napríklad aj s tým, že by parlament musel príslušne schvaľovať a podobne ako je to v iných členských štátoch, aj tu by e, museli byť zapojené aj iné inštitúcie, tak ako sa to deje v Nemecku. Všetci experti, ktorí sa týmto zaoberali, si určite jasne stanovili, ako by sme dospeli k rozhodnutiu, ktoré sa príjme čo najrychlejšie bez najmenších, bez najmenších administratívnych prieťahov, tak aby sme e, čo najrychlejšie ovplyvnili e, trhy. Takže chcem to len e, zhrnúť, lebo by som mohol ešte veľa o tom hovoriť. Očakávam, že komisia potom, ako sa vytvorili tieto fakta, sa nestiahne, ale bude pokračovať v tomto inštitucionálnom rozpore, ale ja dúfam, že sa pokúsi spojiť s nami a napraviť túto škodu, pretože inak by to malo e, dopady na vzťah nielen k rade, ale aj ku komisii. Takže ja dúfam, že sa to naozaj podarí odstrániť. Ďakujem. E, Ďakujem pekne. Inge Gressle sa hlási o slovo. Ďakujem. Ja som chcela podporiť kolegu Bögeho a hovoriť o stretnutí s predstaviteľmi nemeckého rozpočtového výboru. Bolo to zaujímavé, pretože kolegovia nemeckého rozpočtového výboru hovorili, že keď bude treba zaplatiť týchto 60 miliard, tak vychádzajú z toho, že je pravdepodobné, že sa použijú, tak kolegovia z národných parlamentov si myslia, že tam sa použije európsky rozpočet a tak sa to aj vysvetlilo a európsky rozpočet to je teda to, to je ten európsky ročný rozpočet. Ak by to tak bolo, tak potom by boli naše rozpočtové pravidlá práva ešte viac porušené, pretože v takom prípade by museli s nami naozaj hovoriť ale kolegovia povedali, že to tak nie je, že tam ide o to, že treba poslať nové peniaze, aby sa to dalo zaplatiť, tak to s pohoršením odmietli. Takže by bolo naozaj zaujímavé si pozrieť, čo rada rozhodla a keď sa veci takto vysvetlia, že sú nepochopiteľné, tak to nie je spravodlivé. Ja som to pochopila tak, že ide o nové peniaze, ale to, čo povedal kolega Böge, zase hovorí, že tam nie sú, že došlo k jasnému porušeniu pravidiel a práv. Takže myslím si, že tu máme často dočinenia s tými, ktorí si myslia, že kríza ospravedlňuje všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, Ani Jensen. Ja by som rada poďakovala Reimerovi za jeho prezentáciu jednotlivých problémov, ktoré vytýčil, rovnako ako aj právnych problémov, na ktoré narážame. Myslím si, že všetci súhlasíme s jeho všeobecným prístupom a síce, že musíme nájsť riešenie. Musíme nájsť reálne riešenie. Samozrejme, treba treba počerknúť, že toto riešenie sme hľadali v stave paniky a otázka je, prečo potrebujeme týchto 60 miliárd, keď stále tu máme všetky záruky zo strany členských štátov. Ale tá dobrá vec na tých 60 miliardách je to, že to dokážeme použiť rovnako ako aj prostriedky Medzinárodného menového fondu a dokázali sme to položiť na stôl veľmi rýchlo. V, v opačnom prípade by to bolo veľmi ťažké a trvalo by to naozaj veľmi dlho. ak by sme mali tieto prostriedky vlastne posúvať cez členské štáty. Ale rozhodne treba povedať, že je to trochu zvláštne, že, tým, že táto kríza eh, vznikla tak povediať sa mimo eh, účtovných hárkov, mimo, eh, mimo účtovných zostáv jednotlivých bank a rovnako ako aj členských štátov. A teraz to vlastne musíme eh, konfrontovať a musíme to riešiť niečím, čo sa tiež dá nazvať, že to zachádza až mimo rozpočtových hárkov jednoducho nemáme prostriedky, nemáme adekvátne možnosti a tie krajiny, ktoré mm, dostávajú e, tieto úvery, tieto požičky, e, tak v podstate zbankrotujú a nebudú môcť splatiť tieto objemy. E, v tom prípade tieto peniaze vyskočia ešte raz v tabulkách a budú chýbať ešte výraznejšie. Takže naozaj treba povedať, že nerobíme tú prácu alebo nerobíme, nezasahujeme tak, ako by sme normálne zasahovali prostredníctvom investičnej banky a iných záruk je to záruka, ktorá, tak povediac, alebo teda údajne nestojí nič a len málo kedy vidíte niečo takéto. A práve preto by som chcela podporiť pozíciu Reimera. A rovnako by som chcela vlastne podporiť tú pozíciu, v rámci ktorej sa parlament snaží nájsť reálnejšie a reálnejšie riešenie a snaží sa nájsť aj právny základ, ktorý ktorý bude oveľa reálnejší, oveľa priechodnejší a treba povedať, že nedostatok transparentnosti v celom tomto konaní je naozaj do neba volajúci. Nemali by sme veci takto robiť. Poloruby, nech sa páči. nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Musíme dať pozor na to, aby sme v tejto debate nehľadali diery, kade peniaze odchádzajú a potom ako prichádzajú, ale ide o sanačný projekt, a musíme sa pozrieť aj na to, že prerozdeľovanie peňazí nevyrieši krízu. Musíme si hľadať nástroje, ktoré by zvýšili konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, aby sme dokázali takto vykryť naše dlhy. My, mne chýba v našej diskusii práve znižovanie dlhov. A keď hovoríme o týchto 60 miliardách, ktoré sa dali k dispozícii, tak myslím, že treba hovoriť aj s ministrami o tom, ako sa tieto peniaze dajú získať. Máme napríklad peniaze z CO2, Global Warming balík a máme ďalšie takéto zdroje. A hovoríme, že, a myslím si, že musíme mať diskusiu aj o tom, že keď prostriedky vydávame, tak ich musíme aj získať. A nemali by sme ich dávať k dispozícii národným ministrom financií, ale sú to peniaze, ktoré prídu z Európy a mali by preto podliehať európskemu rozpočtu. A ja si myslím, že toto je postup, ktorý je úplne legitimný a treba ho e, zohľadniť v našich rokovaniach. Merci. Ďakujem pekne. Pán Godmany, zhlásili ste sa? Áno, len veľmi stručne, ďakujem pekne. Mohol som počuť som počuť e, údajné správy o tom, že ako Európska únia bude kompletne garantovať e, tento dlh 60 miliardami a v podstate ako budú to zábez, ako zábezpeka budú tieto použité a nevyužité prostriedky každý rok. Čiže ak by to mali byť nevyužité prostriedky, napríklad v roku 2009 je to niečo na úrovni 2 miliárd a ak každý rok by sme mali nadbytok rozpočtový, to nie je nadbytok, to sú vlastne jednoducho nevyužité prostriedky, tak by to bola, tak by to bola záruka bola by to záruka pre tých, k týmto dodatočným 60 miliardám. Mohli by sme vypočítať, že ak teda hovoríme o minulom, za minulý rok o 2 miliardách, tak tento objem nevyužitých prostriedkov, ktoré tvoria každý rok zhruba 2 miliardy, a máme tu úver na 60 miliard dokázali by sme vypočítať, či tieto 2 miliardy sú dostatočné, 2 miliardy sú dostatočné alebo nie. Predtým to bolo 50, ale e, ako to sa hovorilo skromne aj v Bulharsku, v mojej krajine, my, my sme jednoducho tieto prostriedky nevyčerpali. Takže naozaj to znamená, že reálne prostriedky sú oveľa menšie. Ak týchto doratočných 60 miliard, ktoré sú plánované ako balíček, a ak aj, aj tie sa úplne nevyčerpajú, tak potom možno tieto prostriedky by mohli byť využité, tie, ktoré neboli doposiaľ využité. Takže je nevyhnutné, aby sme mali nejakú zábezpeku. Pretože niekto to v opačnom prístade bude musieť do rozpočtu. V súčasnosti máme v rozpočte jednu linku, kde, kde hovoríme o tom, ako tento úver financujeme. Najmä teda úver, ktorý sme poskytli týmto trim krajinám otázka je, že či sa prostriedky nedajú poskytnúť aj nejakým iným spôsobom. A či už je tento mechanizmus reálny alebo nie, e, už som sa aj pýtal na to Rompoja a nedostal som na to jednoznačnú odpoveď nedal mi jednoznačnú odpoveď, pretože je to veľmi jednoduché. Keď, e, keď použijete do záruku a v prípade, že teda máme platiť a potrebujeme nejakú zábezpeku, pre tých, ktorí žiadajú. A čím to zaručíte, čím to podporíte? Ak využite svoj rozpočet 100%, tak potom budete musieť získať prostriedky nejak inak. Budete musieť mať nejaké nové dane alebo nejaký nový príjem na úrovni EÚ. Ale tento nový mechanizmus využívania nevyčerpaných prostriedkov, ja sa sa len spýtať, či to je pravda alebo nie, že sa to plánuje využiť. Ďakujem pekne. Posledný rečník, pán Alfonzi. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemáme tu žiadnu misiu, preto rozumiem, že chceme mať správnu istotu a mať nejaký štandardný rámec, ale tá situácia je úplne nová. Veľa vecí sa robilo urýchlene, improvizovalo sa, ale ja vidím, že ten záväzok, tie dve miliardy ročne, ktoré nepoužívame, to je kompatibilné s našimi príjmami alebo zdrojmi. No a ak potrebujeme lepší právny rámec, kde by mal miesto aj parlament, tak si myslím, že nemôžeme navodzovať pocit, že niečo lutujeme. Je dôležité, aby EÚ dokázala svoju solidaritu, aby Grécko si mohlo požičiavať za rozumné e úrokové sadzby a tá záruka má presne ten, sleduje tento cieľ. A to je podľa mňa pozitívne a nemali by sme teraz e, sa tváriť, ako keby sme sa chceli vrátiť späť. Ďakujem pekne, vážený kolega. Dve pripomienky z mojej strany a potom generálny riaditeľ sa bude môcť vyjadriť a, a hlavne e, odpovedať na otázky spravodajcu. Nuž, rozhodnutie už padlo, takže to platí. A teraz sme už pred hotovou vecou. Ja si myslím, že tak ako povedal pán Alfonzi, že e, tie okolnosti boli naliehavé a keď sa niekto topí, tak to prvé, na čo treba myslieť, je nie rešpektovať zákony, ale pomôcť topiacemu sa. Nebolo to Grécko v tomto prípade, to sme zachránili dva dní predtým. Boli to ďalšie členské krajiny, ktoré boli ohrozené a niektoré dosť dôležité, čo sa týka e, HDP a počtu obyvateľov. Takže to bola naozaj jedinečná príležitosť. A musíme na toto pamätať. Sme parlament, máme isté zodpovednosti a výkonná zložka má svoju, e, svoju zodpovednosť. A naozaj e, exekutíva, v tomto prípade rada, musela konať. Konala, mohli konať rýchlejšie určite, ale konali a vytvorili e, naozaj výrazný mechanizmus. Hovorili sme o tom aj na schôdzi koordinátorov a všetci sa zhodneme, že musíme všetko spraviť na, na to, aby sme posilnili dôveryhodnosť tohto plánu. No a potom, ako si toto ujasníme, tak e, môžeme všetci skonštatovať, že právny mechanizmus zo sebou prináša politický problém a ten treba vyriešiť veľmi rýchle. Takže ešte raz, rozhodnutie padlo, ale teraz e, stojíme pred trochu odlišným obrazom. A niečo nie je priateľné. A nebude to môcť trvať. A síce v tom pláne 750 50 miliard, 440 miliard to zodpoveda niečomu, čo sa dá porovnať s mechanizmom vytvoreným pre Grécko, teda, že členské krajiny e, majú e, možnosť e, požičiať si a potom požičať opäť tým, ktorí to potrebuje, potrebujú. S tým súhlasili aj národné parlamenty. A potom je 60 miliard bez akejkoľvek parlamentnej kontroly, bez rozpravy, bez účasti parlamentu na vypracovaní tohto mechanizmu alebo na stanovovaní sumy. Ani len o stanovisko sme neboli vyžiadaní. A taktiež nie je možný zásah parlamentu, keby jedného dňa sa musela táto záruka skutočne použiť. No ale myslím, že vtedy bude treba predsa len niečo do rozpočtu uviezť. No a vtedy parlament e, bude e, vlastne solicitovaný, ale budeme opäť pred hotovou vecou. Eh, jednoducho nám povedia, že treba pomôcť tej a tej krajine, rada rozhodla, takže vy musíte súhlasiť. Ale tak fungovať nemôžeme. Nie je to eh, kritika toho prijatého rozhodnutia. Je to dobré rozhodnutie v záujme všetkých, treba ho podporiť. Ale potom, ako sme zachránili topiaceho sa, treba pristúpiť k prevencii a treba sa pokúsiť lepšie zorganizovať podmienky uplatňovania takéhoto mechanizmu. Dodám ešte, tak ako povedal kolega Godmanis, že je predsa trochu zvláštne, že bola vytvorená záruka z verejného rozpočtu v takej výške, akou sú ak, ak 60 miliard a pritom e, je k tomu iba dokument e, nazvaný pur memoára. To teda naozaj nie je veľmi e, seriózne, pretože ak by naozaj táto záruka mala byť použitá, tak treba tie peniaze predsa len niekde konkrétne nájsť. Finančné záruky to sa neozrkadluje rovnako v súkromnom alebo verejnom účtovníctve. E, tá formulácia pur memoir je dosť bežná vo verejnom účtovníctve, ale pri takýchto sumách je to predsa len trochu problematické. A to zvolené e, riešenie pri Európskej investičnej banke bolo predsa len trochu odlišné. Teraz sa obrátim na generálneho riaditeľa, či by nám k tomu mohol niečo povedať. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že ste práve veľmi rozumne prehovorili. Jednoducho, už sa to rozhodlo. A my všetci sa musíme ubezpečiť o tom, že táto záruka EÚ bude rešpektovaná všetkými, že bude solidná a že v danej chvíli nám umožní zasiahnuť na trhoch, aby sme si mohli požičať a teda poskytnúť eh, dotknutej členskej krajine potrebné finančné prostriedky. To naozaj je nevyhnutné. A po druhé, ja by som samozrejme hovoril, mohol hovoriť o právnom základe a o postupe, ale predtým ešte pripomeniem, že článok 122, ktorý bol zvolený ako právny základ, je v zmluve v kapitole s názvom Hospodárska menová politika. A presnejšie v kapitole o hospodárskej politike. A ja si myslím, že v tomto prípade išlo zásadne o hospodárskú politiku za mimoriadných okolností, ale viac o tom nechcem hovoriť. Ja som si totiž to vypočul e, hodnotenia jednotlivých rečníkov tu a ja mám naozaj rešpekt pred e, názorom parlamentu. Teraz k mobilizácii alebo k použitiu tejto záruky. Tu by som rád povedal dve, tri pripomienky. Poprvé, model nie je odlišný od toho, ktorý sme použili v minulosti pri podpore platobných bilancí členských krajín mimo eurozóny. Teda ide o to poskytnúť európsku záruku pre obnosy požičané na trhoch a eventuálne zmobilizovať túto záruku v prípade, že by bola pláce neschopnosť jednej alebo viacerých dotknutých členských krajín v danom okamihu. záruka by bola použitá v tejto malo pravdepodobnej e, situácii okamžitou platbou z disponibilných fondov Európskej komisie a to tým, že by bol vytvorený opravný rozpočet, ako ste povedali, a bolo by možné do rozpočtu zaviesť tie potrebné obnosy. Takže tu vystáva nasledovná otázka. A komisár Levandovský sa k tomu vyjadri v blízkej budúcnosti. Teda e, otázka, či je dôležité alebo nie zaviesť do rozpočtu špecifický riadok pre túto záruku. Ak by bol vytvorený e, riadok, tak e, potom by k tomu bol e, pripojený aj pur memoár. Takže nejde o to použiť záruku na splatenie pôžičiek, ktoré ani ešte len neboli udelené. Toľko z mojej strany. Tých 60 miliárd, tak ako je to jasne v nariadení, táto suma bola stanovená, aby sme sa zmestili do stropu e, vlastných zdrojov a eventuálne pôžičky na trhoch by rešpektovali stanovené podmienky, ktoré vyplývajú z toho stropu, ale z technického hľadiska to nie je vôbec problematické. Takže, pán predseda, toľko môžem ja k tomu povedať. Ale ak dovolíte, ešte jedna malá pripomienka k tabulke, ktorá bola e, rozdaná. Ten e, indikatívny harmonogram pre finančný rámec a v tejto tabulke vidím, že 20. a 25. novembra 2010 na pléne by sa hlasovalo o Lisabonskom balíčku, čiže medziinstitucionálna dohoda, finančný rámec, finančné nariadenie a potom EEAS, čiže vonkajšia e, služba pre vonkajšiu činnosť, otáznikom. Ja predpokladám, že sa jedná o chybu, e, pretože e, komisia pani Eštonová máme za cieľ postupovať čo najrychlejšie pri, pri vytváraní tejto služby. A čo sa týka úpravy finančného nariadenia, tak e, naozaj si nemyslíme, že by to malo byť spravené až v novembri, pretože by to bola prekážka pri našom rýchlom postupe. E, ďakujem e, pekne k tomu poslednému bodu. To je iba za predpokladu, že by komisia predložila opravný špecifický rozpočet pre túto službu pre vonkajšiu činnosť. Ale to je iba predpoklad. Je to iba pracovná tabulka, nemá to nejakú inú hodnotu. Pán Kalfin sa hlásil o slovo veľmi stručne, pretože musíme potom prejsť k ďalšiemu e, bodu a potom ešte Inge. Pán Kalfin. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Len uh, jedna vec. nadväznosti na to, čo práve hovoril pán generálny riaditeľ. S novým mechanizmom finančnej stabilizácie e, Európska únia e, berie vlastne štátny dlh niektorých krajín na seba. A s týmto cieľom sa snaží zabezpečiť nižšie úrokové, e, úrokové sadzby a takýmto spôsobom zlepšiť alebo zvyšiť atraktivitu úverov pre takúto krajinu. Má to ale svoje následky. Nemyslím si, a nesúhlasím s generálnym riaditeľom v tom, že tento problém je skôr právneho charakteru. Samozrejme, budeme musieť aj preskúmať skúmať právne aspekty tejto transakcie. Ale problém sú procedúry tu v parlamente, pretože e, to sú dlhodobé úvery s dlhodobou splatnosťou, ktoré môžu vlastne zasahovať až nad rámec viacročného finančného rámca. A ak by sme sa teraz, ak by sme otvorili myšlienku, že napríklad ako komisár naznačil, že by sme otvorili osobitnú linku v rozpočte, tak to by znamenalo, že potrebujeme vyčleniť dodatočné prostriedky a tým pádom obmedziť ostatné časti rozpočtu, tak aby sme dokázali pokryť niektoré riziká, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti. A práve preto by som chcel naznačiť, aby sme sa k tejto téme vrátili a aby sme naďalej hľadali mechanizmus, ktorý bude zahárňať parlament a zároveň bude e, vytvárať aj e, väčšiu mieru istoty ohľadom toho, čo sa v tejto situácii deje. Ďakujem pekne, vážený kolega. Medzi tým odišla inget, čiže získavame čas. Reimer, niečo na záver? Zdá sa, že nie. Dobre. Ďakujem pekne, ďakujem aj generálnemu riaditeľovi. Myslím, že všetci pochopili obavy parlamentu, ktoré sú naozaj oprávnené a dúfam, že budeme môcť jasne v budúcich vyjednávaniach e, hovoriť o finančnom výhľade, o finančnom nariadení a tak ďalej. Ďakujem pekne, takže ďalej stretnutie s decentralizovanými agentúrami. Vítam tu e, veľmi silnú, kompetentnú a šarmantnú e, delegáciu týchto agentúr. Pán Takala je riaditeľom agentúry v Bilbao, pani Lanel riaditeľka agentúry v Parme predchodkyňa pána Takalu a pán Sprenger, riaditeľ agentúry v Štokholme. Juta, niečo na úvod? Mm. Vítam vás. Tradične to býva tak, že skôr ako sa intenzívnejšie zaoberáme s rozpočtom, Máme toto stretnutie s agentúrami. Sladom na to, že spolupráca v priebehu celého roka prebieha veľmi dobre, tak sme to troška utlmili a prichádza teraz len trojka. Bola, kedy prichádzali všetci riaditeľi a všetkých agentúr, ale možno to nie je len v dôsledku zlepšenej spolupráce, ale aj preto, že agentúry v priebehu roka sa v priebehu rokov sa stále viac a viac rozrastali a my jednoducho musíme e, by sme museli organizovať stretnutia v niekoľkých miestnostiach, aby sme tu mali všetky agentúry. Ja si myslím, že by sme nemali takto plitvať časom. Agentúry by nám mali povedať to, čo im leží na srdci a my sa potom pokúsime zohľadniť v našej práci v budúcnosti. Ďakujem. Sí. Ďakujem pekne. Teraz generálny riaditeľ má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som vám chcel poďakovať za možnosť eh, byť prítomný na tomto stretnutí. Som Takala a pochádzam eh, z agentúry v Bilbao ohľadom bezpečnosti na pracovisku, alebo agentúry, ktorá zaoberá bezpečnosti na pracovisku. Vážime si možnosť zapájať sa do tohoto dialógu, najmä v tomto dôležitom momente prípravy rozpočtu na rok 2011 a rovnako ako aj do práce medzi inštitucionálnej pracovnej skupiny. V prvom rade niekoľko komentárov k rozpočtu na rok 2011. V kontexte rozpočtových diskusí agentúry samozrejme plne chápu tie obmedzenia, ktoré vytvára súčasná ekonomická kríza. Zároveň na druhej strane sú agentúry presvedčené, že je tu stále potreba nielen skúmať prostriedky, ktoré tieto agentúry dostávajú, ale zároveň je nevyhnutné preskúmať aj to, ako by agentúry mohli prispieť agentúry eh, sú kľúčovými aktérmi pri dodávaní a zabezpečovaní e, politických cieľov komisie a Európskeho spoločenstva. Zároveň dodávajú služby pre európskych občanov. Každá agentúra bola vytvorená preto, aby pokrývala špecifické obavy alebo špecifické potreby a zároveň aj špecifické výzvy. A venovala sa konkrétnym problémom, ako je napríklad otázka bezpečnosti potravín, pracovnej bezpečnosti, námornej bezpečnosti alebo e, niekoľko ďalších, len ako ilustrácia. Dôvody, z ktorých boli tieto agentúry e, vytvorené, sú stále rovnako platné. Častokrát ich potreba stále viac narastá, ako sa objava, objavuje aj v horizontálnom hodnotení dôležitosti agentúr. Agentúry budú musieť tiež zohrávať kľúčovú úlohu pri e, pri e, zabezpečovaní dosahovania stratégie 2020 a aby túto úlohu dokázali naplniť, bude nevyhnutné, aby sme preskúmali prostriedky, ktoré majú k dispozícii agentúry môžu prispieť viacerými spôsobmi od eh, tvorby nevyhnutného vedeckého know-how až po spájanie znalostí a expertízy z celej Európy. Dokážu vytvárať lepšie zázemie pre príjmanie politických rozhodnutí a dokážu zároveň približovať európsku politiku bližšie k občanom. Agentúry eh, by dokázali byť alternatívou k automatickému rozpočtovému alokovaniu ktorý sa objavuje e, v tom, e, v tom prvom koncepte. A preto vítam rozpočtov rozhodnutie, kde takýto rozpočet bude postavený na výsledkoch, potrebách a politických prioritách. No a práve v tomto kontexte e, ten veľmi malý dopad agentúr na široký rozpočet Európskej únie by sme nemali strácať z dohľadu. Nemíňame až tak veľkú časť európskeho rozpočtu. Agentúry veľmi radi vidia, že ich úloha a ich príspevok k naplňaniu európskych politických cieľov je uznaná hlavnými hráčmi a systém agentúr s, s sadou jasne delegovan- jasných mandátov umožňuje e, Únii dosahovať relevantné výsledky v dôležitých oblastiach pre európskych občanov. Diskusie v medziinstitucionálnej pracovnej skupine sú v dôbro príležitosťou, aby sme mohli preskúmať, akým spôsobom príspevky od týchto agentúr alebo ako práca týchto agentúr môže byť stále viac dôležitá. Práca pracovnej skupiny má mimoriadne veľkú dôležitosť pre tieto agentúry, keďže tieto agentúry sú najviac priamo dotknuté agentúry dokážu prispieť k tomuto procesu a to, v, pre, a to, alebo to v prospech všetkých zainteresovaných strán tak pri identifikovaní problémov, ako aj pri hľadaní riešení ale na druhej strane plne rešpektujeme zloženie tejto skupiny a zároveň si aj vážime ehm, zaangažovanie tak do horizontálneho hodnotenia, ako aj e, do e, analýzy pri e, mapovaní súčasnej situácie. Agentúry sú presvedčené, že by to benefitovalo práci pri ďalší, s ďalšími aktérmi, ak ostatné agentúry by mohli byť priamo zapojené. A toto zapájanie by mohlo byť formou stanovisk v pracovnej skupine alebo formou prispievania do tvorby rozpočtu. Ale v súčasnosti takýto, takáto forma angažovania nie je predvídaná. A agentúry práve preto zo svojej vlastnej iniciatívy pripravili e, vstup do časti 2, ktorý bol už odkomunikovaný e, aj e, členom pracovnej skupiny vo februári a marci roka 2010 koordinačná trojka agentúr veľmi rada prispieje aj iným spôsobom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ako bude môcť k tejto pracovnej skupine a jej členom. No a práve v tomto kontexte budeme kontaktovať členov pracovnej skupiny, tak aby sme dokázali prispieť a predložiť svoje príspevky v blízkej budúcnosti. Chceli by sme zvýrazniť štyri oblasti, ktoré sú mimoriadne dôležité v prvom rade riadenie agentúr. Dôležitosť dosahovania efektivity pri eh, riadení týchto agentúr je plne akceptované, ale na druhej strane zapájanie relevantných eh, aktérov prispieva k tomu, že lepšie dosahujeme ciele jednotlivých agentúr tým, že zároveň ehm, presnejšie chápeme, aké sú jednotlivé záväzky a potreby rozpočtové usporiadanie musí, rozpočtové usporiadanie musí prispieť k efektivite, tak aby sme zároveň neohrozili tie zisky, ktoré dosahujeme a zároveň, aby sme eh, neobmedzili súčasne, na, súčasné nastavenia a súčasné možnosti našich prác. Napríklad máme 84 členov riadiaceho orgánu agentúry v eh, Bilbao a zdá sa, že to je hrozne veľa pre takú malú agentúru, ako sme my. Na druhej strane eh, to, to, to súvisí s tripartitnou štruktúrou členských štátov. Máme tu zamestnancov, zastupcov zamestnancov, zamestnávateľov a vlád, ktorí tam sedia spolu, takže máme 27 plus 27 plus 27 a to sú naši kľúčoví aktéry a sú našimi partnermi a partnermi v našich sieťach a práve preto je naozaj veľmi dôležité, aby sme si týchto ľudí, možno nie úplne všetkých 84, ale aby sme mali stále veľmi úzky kontakt s týmito tromi skupinami, ktoré sú v pozadí pozadí našej práce a nášho pracovného systému. Druhá časť, ktorú som chcel zdôrazniť, je riadenie agentúr agentúry e, sú, sa, sa hlásia k rovnakým e, princípom riadenia a manažmentu ako ostatné európske inštitúcie. Cieľom je zabezpečiť, že implementačné pravidlá e, budú poskytovať zároveň aj na šité uspôsobenia pre tieto agentúry alebo úpravy pre tieto agentúry, čiže dokážeme využiť aj tú flexibilnú maržu a zároveň musíme brať do úvahy aj princíp proporcionality. Je tu potreba pre pravidelné diskusie s rozpočtovými orgánmi tak aby sme diskutovali o mandáte a prostriedkoch a väčšie angažovanie agentúr do diskusí medzi komisiou a rozpočtovými orgánmi pri tvorbe rozpočtu, najmä keď hovoríme o, alebo keď budeme hovoriť o e, prichádzajúcom e, momente tvorby ďalšieho finančného rámca na, cez rok 2014 e, ďalej v súčasnom období krízy musíme byť veľmi opatrní pri výdavkoch. Mali by sme sa pozrieť len na naše rozpočty. Náš rozpočet v Bilbao je 50 miliónov, ale problémy, ktoré sú e, pred nami, sú napríklad spojené keď si pozrieme len jeden aspekt, to, to je predčasný, sú predčasné odchody do dôchodku a to stojí v celej Európskej únii nieko, približne 250 miliónov eur ročne. Takže eh, budeme investovať do toho, aby sme zabezpečili, že ľudia budú dlhšie pracovať a tým pádom ušetríme prostriedky z, eh, z penzijných fondov, alebo budeme šetriť na tom malom rozpočte, s ktorým pracujeme. Takže to je práve ten kontext, v rámci ktorého je nevyhnutné vnímať naše rozpočty. E, Riadenia správa Európskej únie, to je ďalší prvok. Agentúry hrajú dôležitú úlohu pri implementovaní európskych politik, napríklad pri implementovaní sektorálnych politik. Lepšie angažovanie agentúr by malo byť zabezpečené a to práve pri dlhodobom plánovaní európskych aktivít a to predovšetkým, keď tieto aktivity majú dopad na e, život, život a fungovanie agentúr. A potom sú tu otázky, je tu otázka tých veľkých balíčkov. Základné nariadenia, ktoré vytýčujú alebo zakladajú agentúry, hovoria o minimálnych podmienkach, ktoré musia poskytnúť hostiteľské krajiny. Častokrát dohody s hostiteľskou krajinou neexistujú. Otázka minimálnych požiadaviek, podmienky pre vytvorenie agentúry, dopad na efektivitu a a zároveň aj e, zvýšenie atraktivity pre potenciálnych zamestnancov. E, mali by sme zvážiť vytvorenie akýchsi minimálnych podmienok e, pre vytvorenie agentúry a založenie agentúry a zároveň aj pre minimálne podmienky pre, pre dohody s hostiteľskou krajinou. A samozrejme v tomto smere je nevyhnutné zabezpečiť aj základné podmienky v tej nábehovej fáze. Pred dvoma rokmi o tomto bola veľmi dobrá diskusia a malo to naozaj veľmi veľký dopad. My už v súčasnosti máme, sme v, v, v ďalšej fáze fáze dohody a, a vlastne pokračujeme v rokovaniach so španielskou vládou. Ďakujem veľmi pekne za podporu parlamentu v minulosti, pretože to naozaj spravilo, eh, spravilo aj svoj dopad. Ehm, vieme, že viacerí poslanci parlamentu eh, poznajú tieto obavy a napríklad otázka hostiteľských dohôd už bola otvorená aj z vašej strany v minulosti. Takže ako výsledok sme naozaj veľmi spokojní eh, s týmto príspevkom, ale na druhej strane e, by sme chceli tiež prispieť viac do budúcnosti, najmä v blízkej budúcnosti, e, ohľadom diskusí o, e, o podobe a fungovaní inštitúcií. Ďakujem pekne, generálny riaditeľ. Pýtam sa, či niekto iný z vašej delegácie sa chce vyjadriť. Zdá sa, že nie, takže vám ďakujem. Takže čo sa týka štruktúry správy vašej agentúry, tu môžem povedať, že je to asi tak zložité ako architektúra múzea Guggenheim. Nebolo to veľmi drahé, to treba zdôrazniť. Pokiaľ ide o teda tie prvé investície, neviem, ako to je už s fungovaním, s prevádzkou, je zjavné, že agentúry zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, že je niekoľko spoločných problémov a samozrejme sú rozdiely medzi agentúrami staršími a novšími, ktoré ešte len musia zosilnieť medzi tými, ktoré majú obchodné príjmy a tie, ktoré takéto príjmy nemôžu mať a teda budú musieť e, dobre zhodnotiť každú jednu situáciu a Juta e, je mimoriadne povolaná na to, aby nám poskytla dobré rady Ann Jensen sa ako prvá hlási do diskusie. Nech sa páči. You, ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem aj pánovi Takalovi za jeho sumarizáciu tých, eh, tých želaní, dlhodobých želaní eh, našich agentúr. Mám v tomto smere dve veci, o ktorých by som rada hovorila. Jedna je rozpočet pre budúci rok a potom je to samozrejme otázka takého eh, dlhodobejšieho kontextu a dlhodobejšej perspektívy. Keď sa pozrieme na budúcoročný rozpočet, tak máme tu pripravený, pripravený dokument, ktorý pripravil náš, eh, naše strategické oddelenie, eh, ktoré nám dáva tie, tie základný prehľad o tých mnohých agentúrach, ktoré máme v súčasnosti a tá zaujímavá vec je, že máme tu veľmi malý nárast v tom celkovom objeme, e, ktorý je vyčlenený e, pre agentúry v rozpočte na budúci rok. A to súvisí so skutočnosťou, že e, chemická agentúra bude plne samofinancovaná ako sa tu hovorí, na dočasnej báze. Takže v roku 2011 chemická agentúra bude financovaná prostredníctvom poplatkov a iných príjmov. A my budeme mať zároveň niekoľko ďalších nových agentúr na budúci rok. Máme tu eh, nové finančné orgány dohľadu, Máme tu potom systém alebo agentúru pre dohľad nad informačnými systémami a orgán pre podporu azylantov, uchádzačov o azyl. Takže e, tam je 35,4 milióna e, ďalších nových výdavkov pre rok 2007 rozmýšľam a možno by mi v tomto smere mohla povedať komisia čo si viac, alebo by nám mohla viac odpovedať e, o tom, aká je, aký je ten dočasný charakter financovania chemickej agentúry, o čo tu ide, pretože vytvárame mnoho nových agentúr, a vlastne po roku 2011, keď sa preklonieme do roku 2012 a 2013, budeme to mať obrovské problémy pri financovaní prostriedkov a pri, financ- a pri hľadaní e, marže e, pre takéto agentúry. Ja naozaj e, som veľmi dedikovaná agentúre pre dopravu, aby mali nové úlohy. To je naozaj veľmi dôležité pre dopravnú bezpečnosť, aby tieto agentúry fungovali. Budeme mať stále väčšie problémy pri hľadaní prostriedkov pre tieto agentúry práve kvôli tomu, že tieto agentúry sa nachádzajú v tej časti rozpočtu, kde ten manevrovací priestor je veľmi malý. Takže v podstate si len valíme pred sebou stále väčšiu snehovú gulu, e, ktorú v budúcnosti nebudeme vedieť odfinancovať. A to je asi tá otázka spojená s budúcoročným rozpočtom a zároveň, čo je v pozadí týchto čísiel. A najmä aj, aký je ten dočasný charakter financovania chemickej agentúry. V dlhodobom e, meritku by som chcela povedať, že rovnako ako Juta, Ingeborg Gressle a ďalší e, som v tomto výbore e, vo výbore pre agentúry, v tom medziinstitucionálnom výbore pre agentúry a rozhodne si vypočujeme vstupy od týchto agentúr, alebo respektíve e, to, čo tieto agentúry same chcú predniesť. A medzi e, poslancami parlamentu majú v tomto smere naozaj dobrú spoluprácu. Máme tu rôzne skúsenosti s jednotlivými agentúrami, takže e, v tomto smere tvoríme naozaj dobrý tím. A myslím si, že aj komisia a aj pán Sapkoč z komisie je v tomto smere veľmi odhodlaný a angažovaný, ale myslím si, že budeme mať v tomto smere problém s radou do budúcnosti Je to v podstate akési, eh, akési krsňa eh, osvojené dieťa a eh, rady a v tomto smere nechceme nejakým spôsobom sa angažovať alebo nejakým spôsobom zasahovať do ich odhodlenia o tom rozhodovať, ale ako náhle toto, rozhodovanie, ako náhle toto rozhodnutie príjmeme, tak rada už nemá taký záujem o to, čo sa deje tak v tomto smere pevne verím, že spoločne agentúry, komisia a parlament dokážeme e, v podstate prinútiť e, radu, aby e, sa viac angažovala a zároveň, aby sme dosiahli lepšiu dohodu o zakladaní a tvorbe nových agentúr do budúcnosti a zároveň dokážeme nájsť spôsob, ako veci robiť efektívnym spôsobom, ale zároveň flexibilným spôsobom, tak, aby agentúry dokázali fungovať na základe svojich odlišných charakteristík a odlišných možností. Ďakujem pekne a pán Bokroš. Ďakujem veľmi pekne, len veľmi stručne. Ak analizujem tieto tabulky, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, pripravené oddelením pre decentralizované agentúry, tak tu máme tabulku, ktorá sa týka o počte pracovníkov ale nemá tam nejaký autorizovaný e, plán. Čiže samozrejme, malo by to byť o počte pracovníkov, ale proste tí, ktorí pripravujú dokumentu, by mali byť presnejší. Je zaujímavé vidieť, že z celého počtu agentúr viac ako 11 má dôvody pre výrazné zvýšenie počtu pracovníkov, headcounts, bez toho, aby uviedli, prečo je to potrebné. Ja chápem, že my vytvárame nové agentúry, napríklad pre bankový, poisťovnícky trh a podobne, ale v časoch takej, takejto vážnej globálnej krízy a v súvislosti s krízou v eurozóne a EÚ si nemyslím, že je odôvodnené mať takýto nárast o 250 ľudí. Takže môžem povedať, že s týmto úplne nesúhlasím, pretože vidím potrebu analýzy činnosti a prínosu jednotlivých agentúr a myslím si, že bez toho nemožno navrhnúť takýto nárast počtu pracovníkov starostlivo preskúmame agentúry a odôvodnenie nárastov, tak určite zistíme, že sú agentúry, kde by bolo odôvodnenie znížiť počet pracovníkov a takýmto spôsobom by sme mali e, pripravovať rozpočet. Ďakujem veľmi pekne. Už sa nik ďalší nehlasí o slovo. Takže Juta, chcela by ešte niečo v tejto chvíli povedať? Er ähm. Ďakujem. To, čo pán Takula povedal, je, čo sme aj v medziinstitucionálnej pracovnej skupine riešili, tak povediac, alebo máme to na programe, najmä pokiaľ ide o povinnosti hostiteľskej krajiny. A ja viem, že keď som v apríli v pléne hovorila o tom prvýkrát, tak sú medzi nami členské štáty, ktoré to neberú vážne a ktoré vôbec nepomáhajú už niekoľko rokov. A to si myslím spustilo vlnu a ja dúfam, že medziinštitucionálnej pracovnej skupine s radou sa nám podarí prísť k určitým pravidlám, ktoré budú záväzné tak, aby každý členský štát, ktorý sa uchádza o agentúru, potom aj vedel, čo, o čo sa má starať. A ktor, aby to nebolo tak, že chce mať len tú česť mať agentúru na svojom území, ale pritom sa k nej správať e, ako k niečomu nechcenému. Takže všetko musí fungovať. Musím ešte jasne povedať, že aj v rámci medziinštitucionálnej pracovnej skupiny by sme mali najprv položiť tú otázku, že rada môže sama o sebe roz, sama rozhodovať, kde bude agentúra umiestnená. Toto by sme mali spochybniť. Prečo by všetko, čo sa týka agentúry, nemalo byť riešené spolurozhodovaním? Áno, ja viem, rada argumentuje, že že má to právo, tú právomoc, alebo tú výsadu vymenovať sídlo inštitúcie. Odvoláva sa v tomto na zmluvu. Dobre, ale ja si myslím, že vždy by sme sa mohli baviť o tom, že či je agentúra inštitúciou v, v zmysle zmluvy už sme tu hovorili o rôznych právnych kľúčkach dneska a rôznych právnych základoch a ohýbaní zákonov, ktoré sú len čiastočne akceptovateľné. A ja si myslím, že aj tu je takýto právny problém. A v tejto pracovnej skupine by sme mali ešte raz o tom hovoriť, pretože potom si myslím, že by sme niektoré veci mohli oveľa lepšie riešiť a parlament by to asi urobil vždy lepšie ako rada. To je, myslím, úplne jasné. Pokiaľ ide ale o to ďalšie, tak ja eh, chápem aj to, že eh, treba viesť, udržia, teda že board má aj viesť kontakty s s okolím a preto má niekedy viac tak e, členov ako agentúra. To je ďalší problém, o ktorom by sme mali v, e, v pracovnej skupine hovoriť, pretože aj toto stojí peniaze. Stojí to európske peniaze a stojí to aj peniaze agentúry. To, čo potrebujeme vynaložiť na schádzanie sa týchto rád, predstavenstiev, boards, to sú veľké peniaze a preto si myslím, že by sme mali ešte o tomto uvažovať, hovoriť o tom, že či by sa toto nemohlo zreformovať a ako a ako by kontakty v členských štátoch mohli prebiehať nielen cez tie rady, cez boards, ale aj cez pracovné skupiny, ktoré by mohli byť menšie, ale možno efektívnejšie. Ale toto je všetko len hudba budúcnosti. Chcem ešte odpovedať aj tomu, čo, na to, reagovať na to, čo povedal pán Bokroš a na zvýšenie počtu pracovníkov. Keď si pozrieme, odkiaľ prichádza toto zvýšenie, tak musíme jednoducho vidieť, že zákonodarca to žiadal. Agentúria pre chemické látky, ktorá je v Štokholme, pardon, v Helsinkách, tu chceme mať ako práceschopnú agentúru. Tí sú zatiaľ len pri tej svojej snahe byť práceschopní. A tam už je 30 ľudí, ktorí k tomu pri, nepochádzajú, takže ak my ako zákonodarca sme rozhodli o agentúre, tak potom sa musíme postarať aj o to, že v rámci našich pracovných povinností zaručíme, aby tieto agentúry mohli správne pracovať. Samozrejme, agentúry sa musia o to postarať, ale my im to musíme aj umožniť, pretože inak tieto agentúry nemajú žiaden zmysel. Ak im prácu znemožníme, tak ich už nepotrebujeme, môžeme ich potom rovno zavrieť pretože potom každý milión, ktorý vlejeme do tejto agentúry, je zbytočne vynaložený. Keď už nedokážu plniť svoje povinnosti, tak to nemá žiaden význam. A preto dneska máme e, nemecké porekadlo, ktoré hovorí, že nechať kostol v dedine, tak si myslím, že sa musíme postarať aj o to, aby to všetko správne fungovalo. Ja si ale myslím, že úlohou agentúr, ako vždy, by malo byť, že vieme, že teraz tu máme rozpočtové pravidla, rozpočet na základe Lisabonu, a to znamená jedno jediné čítanie. A v tomto jednom jedinom čítaním, alebo pred týmto jediným čítaním sa musíme s radou dohodnúť. To znamená, že už nemáme ten postup, že my príjmeme uznesenie, rada príjme uznesenie a potom to všetko, čo rada skrátila, môžeme v druhom čítaní tam znovu vložiť. Agentúry boli na to zvyknuté boli zvyknuté na to, že parlament toto viac menej robil, ale teraz sa to už nebude dať. Takže naozaj si musíte pripraviť všetko dopredu Musíte s komisiou rýchlo pracovať, dohodnúť sa, pripravte si dobré argumenty, aby bolo jasné, že prečo potrebujete čo v rozpočte a potom prosím, pokúste sa cez svojich členov rady vplývať aj na členské štáty, aby bola predstava o tom, čo potrebujú jednotlivé agentúry na svoju činnosť. A nemyslite si, že keď nejaká minister keď tá e, rada ministrov, odborných ministrov je presvedčená, že to nestačí. Nie, hneba to hneď poslať aj finančníkom, pretože my zažívame stále to, že ministri financí členských štátov nemajú žiadnu predstavu o obsahu činnosti agentúr, ale odborní ministri samozrejme, že áno, pretože tí boli aj súčasťou e, vypracovania legislatívy pri zriaďovaní agentúry, ale je dôležité, aby aj vaši ministri financí boli orientovaní a aby E, sme mali širšiu bázu podpory, pretože ak by mal argumentovať len parlament, boli by sme slabí. Musíme do toho troška investovať, trocha pracovať, ale ja si myslím, že sa nám to určite aj podarí. Ďakujem, Juta. Mm, odvážne návrhy, teda aby parlament mohol rozhodovať o mieste, kde budú umiestnené budúce agentúry. Z toho bude určite nádherná diskusia Neviem, či naši kolegovia podporia takýto návrh. A taktiež podporuje delegáciu agentúr, aby sa stretli s 27 ministrami, ministrami financií a presvedčili ich tak ako nás. Pán generálny riaditeľ, chcete vyvodiť nejaké závery? Um, Ďakujem veľmi pekne, veľmi radi zoberieme do úvahy všetky tie poznámky, ktoré tu zazneli a zároveň chceme počerknúť aj to, že keď budeme hovoriť o, e, alebo keď o tom bude diskutovať v medziinstitucionálnej pracovnej skupine, chcem vám pripomenúť len to, že nezačíname len z nuly. Všetci sme tu boli e, už pomerne dlhý čas a e, pracovali sme s viacerými agentúrami v minulosti. My máme tam, v minulosti máme tam e, hĺbkovú analýzu, máme tam horizontálnu analýzu, ale to bolo veľmi po povrchu. Ak by sme sa chceli dostať naozaj do hĺbku, aké sú ciele konkrétnych individuálnych agentúr, tak v tomto smere vám veľmi radi poskytneme detailné hodnotenie agentúr, to, čo bolo spravené správne, čo nebolo spravené dobre, čo chýbalo, čo by sa dalo do budúcnosti zlepšiť a tak ďalej. To je užitočná dokumentácia pre budúcnosť. A naozaj sa tešíme na dobrú spoluprácu e, s inštitucionálnou pracovnou skupinou. E, malo to naozaj veľký dopad e, pre, pre to, aby sme zároveň aj angažovali členov správnej rady, aby boli naši ambasádori v jednotlivých členských štátoch. Nie je to vždy jednoduché, pretože nie vždy majú to posledné slovo ohľadom financovania. Vy máte posledné slovo o financovaní a preto ľudia majú možno taký zvláštny pocit, keď s nimi hovoria, že vlastne to, čo im hovoria, nie je vypočuté a môže to takýmto spôsobom vlastne ľudí odradiť ľudí, ktorí sú na tom v tej správnej rade, aby nebrali svoju prácu úplne vážne. Trochu ich to môže odrádzať, ale nie je to problém, ktorý sa vyrieši ľahko, ale okrem toho si myslím, že musíme naozaj pracovať úzko s, ministrami, eh, s ministerstvami financií. Eh, vy ste ten finančný komponent eh, toho, tejto snemovne, ale musíme komunikovať s 27 členskými štátmi a zabezpečiť, aby oni boli rovnako spokojní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ. Jeden bod je psychologicky dôležitý a možno aj politický, a síce vzťah alebo kvalita vzťahov medzi eh, agentúrami a agentúrou a hostiteľskou krajinou, alebo v prípade veľmi decentralizovanej eh, krajiny, ako je Španielsko, medzi eh, spolkovou krajinou. Aktéry to je 27 členských krajín ale ak e, sa krajina byla na rade ministrov, aby získala sídlo agentúry, tak potom e, musí sama seba vidieť ako istého správcu alebo poručníka, alebo možno, že aj môcť kritizovať agentúru, ak bude zle robiť svoju e, prácu. Agentúra samozrejme uplatňuje európske pravidla, musí E, uplatňovať európskeho ducha, ale je to politická voľba, teda e, na schvál nie sú všetky v Bruseli, ale sú roztrúsené po celej EÚ, aby naozaj e, boli fyzicky prítomné európske inštitúcie v jednotlivých členských krajinách. A veľmi často sú to práve tieto agentúry. A závisí teda aj od vás, generálnych riaditeľov, aj od národných vlád. Ešte raz opakujem, že sa často bijú o sídlo a keď ho získajú, tak jednoducho musia prispieť k tomu, aby e, záujmy tejto agentúry boli presadzované. Ani Jensen ešte? Not really on the... Nie. K tejto otázke hostiteľa. Hovorili sme o tom neustále a Určite to bude súčasťou rokovania práce medzi inštitucionálnej skupiny. Vidíme veľké problémy s hostiteľskými dohodami. Ale je tu ešte jedna vec, o ktorej by som chcela rada hovoriť a ktorá sa ukáže na budúci rok. Prvýkrát som si to všimla pri návšteve agentúry pre rybné hospodárstvo, ktorá sa ukázala ako veľmi úspešná pri koordinovaní rybného hospodárstva v Únii, ako aj v medzinárodných e, vodách. Majú e, plavidlo, autorizované pravidlo, ktoré by malo robiť takéto kontroly, nemali najprv na to peniaze, ale potom sa medzivládne zabezpečili peniaze na túto investíciu. A je to in, z administratívneho hľadiska veľký problém, ale ukazuje to tú tendenciu, že členské štáty rady zaplatia, ale nie cez rozpočet EÚ, ale zaplatia rady priamo. A agentúra chce samozrejme peniaze mať v riadku rozpočtu, pretože i pre ňu je administratívne veľmi zložité riešiť finančné zabezpečovanie takýmto medzivládnym spôsobom. A teraz tu budeme mať tri agentúry, dohľadné agentúry pre finančný sektor, ktoré budú čiastočne financované z rozpočtu a čiastočne financované z národných príspevkov. A to je znovu takýto medzivládny prístup k financovaniu. Mali by sme sa zaoberať tým, čo to znamená z administratívneho hľadiska. Je to ten najefektívnejší spôsob na riešenie veci? Ako to máme riešiť? Ako to zabezpečiť v finančnej perspektíve? Možno, že je to príliš prísne, takže na agentúry teraz dopadla aj táto to, dopadol aj tento nedostatok vôle platiť cez rozpočet, ale veľká ochota platiť priamo, čo znamená veľkú administratívnu záťaž pre tieto agentúry. Anna má úplnú pravdu, je to naozaj zásadný problém. A treba ho vidieť komplexne. An tu bola aj včera po obede a hovorili sme o tom aj s delegáciami rozpočtových a finančných výborov jednotlivých národných parlamentov a vidíme, že okrem oblasti, ktoré sú dobre spravované, kde sú rozdelené právomoc medzi úniou a členskými krajinami. Je tu systém spolufinancovania, napríklad vďaka princípu eh, adicionality pre danú agentúru, európsky rozpočet a potom národné rozpočty. A táto prax je čím ďalej tým rozšírenejšia. Takže vlády súhlasia s európskou činnosťou, chcú, aby bolo financovanie z prostriedkov EÚ, ale musí to prechádzať cez ich rozpočedanie európsky. Pokiaľ si myslíme, že sme bohatí a môžeme si požičiavať a bez, bez obmedzenia financovať naše deficity, tak to možno je zábavné. Ale teraz sme všetci zrujnovaní a nemôžeme si to už dovoliť. No a záver, ku ktorému, ku ktorému sme dospeli včera na schôdzi s národnými parlamentami, je mm, nasledovný musíme vyložiť na stôl našich 27 rozpočtov plus 28 európsky a pozrieť sa, na čo to slúži. A taktiež sa pozrieť na prípady okatého mrhania. Buž, buď preto, že ide o prostriedky z rôznych zdrojov pre rovnaké činnosti a to bez e, doplnkovosti a vytvárania synergií, teda jednoduchá duplicita, alebo tak, ako e, to uviedla Ann, Sme e, teda vytvárame zložitú byrokraciu, ktorá spomaluje činnosť, ohrozuje účinnosť a nakoniec stojí daňovníka príliš veľa. Takže toto je naozaj bod, ktorému sa venujete aj na pracovnej skupine medziinstitucionálnej o agentúrach, ale myslím si, že by sa tomu mala venovať trošku väčšia pozornosť. Dobre, ďakujem všetkým, všetkým kolegom, aj generálnym riaditeľom agentúr. My budeme naďalej úzko spolupracovať tak, aby sme pre rozpočet 2011 naozaj prijali tie najlepšie rozhodnutia. Ja teraz navrhujem, vážení kolegovia, aby, prešli, aby sme prešli k bodu 10. Ostaneme pri agentúrach, ale ide konkrétne o agentúru na prevádzkové riadenie rozsiahlých informačných systémov Juta. Ďakujem. Už minule sme začali hovoriť o tejto novej agentúre, ktorá má vzniknúť a tam bolo viacej otázok ako odpovedí. Medzičasom mám viac odpovedí, pretože som sa zaoberala a, alebo rokovala aj s kolegami z výboru pre vnútorné veci a so spravodajcom pre tieto agentúry. Napriek tomu ešte nie som hotová a preto nemám ani e, písomný podklad návrh stanoviska, ale na najbližšom rokovaní výboru pre rozpočet to bude pripravené. Máme čas. Nevychádzam z toho, že skôr ako v septembri by výbor pre vnútorné záležitosti dospel k nejakému rozhodnutiu. Ale teraz som v úzkom kontakte so spravodajcom, takže sme sa tak dohodli, že aj to, čo my im povieme, aj zapracuje. A ak by potom vôbec mala takáto agentúra vzniknúť, to ešte stále nie je jasné, isté, tak budú naše želania v tom zohľadnené. Pri po poslednej príležitosti som mala aj otázky na odpoveď E, e, žiadosť o odpoveď na komisiu a tieto odpovede na moje otázky nedošli, takže zajtra sa stretnem s príslušným pracovníkom a pokúsim sa znovu prejsť s ním cez všetky otvorené otázky aby sme vôbec vedeli, akým smerom to ide. Možno si spomínate, že zástupca komisie hovoril o tom, že táto agentúra v žiadnom prípade nebude nezávislá, ale že musí urobiť to, čo jej komisia povie. A ja som bola z toho trocha zarazená, lebo na to nepotrebujeme decentralizovanú agentúru. Na to stačí jednoducho v zátvorkách exekutívna výkonná agentúra. Ale to úplne vynechal a potom už úplne prestal dávať odpovede v tomto kontexte. Takže to sú všetko veci, ktoré chcem ešte zajtra prejsť, aby som vedela presne, o čo ide samotnom nariadení je uvedené, že má byť nezávislá a správodajca pán Coelho mi povedal, že presne to je východisko, to pozadie má byť nezávislá od komisie, pretože komisia sa v tejto časti ukázala ako úplne neschopná, nedokázala vytvoriť nejaký rozumný systém ktorý by dokázal zodpovedať aj požiadavkám výboru pre vnútorné záležitosti, takže preto bude návrh správy na budúce a potom budeme mať ešte dosť času to odhlasovať tak aby to výbor pre vnútorné veci mohol po letnej prestávke spracovať a zahrnúť do svojich záverov. Ďakujem, tá pán Alvaro. Ďakujem, pán predseda. Mám na starosti toto dosie s Karolom Koľom vo výbore pre vnútorné veci a som aj tu za našu politickú skupinu a spolupracujem s pani Haug. Hovorili sme dlho o tom, či je vôbec táto agentúra potrebná, ale je to aj želanie parlamentu aby bola takáto agentúra a aby dokázala riadiť to, čo komisia nedokáže zabezpečiť. Mnoho vecí je v nariadení nejasného, má to dopad na rozpočet a preto sa teším, že naše dva výbory sa rozhodli pre takúto úzku spoluprácu, aby sme mohli spoločne vystupovať proti, voči komisii a aby agentúra neprebrala len Eurodac, ale v budúcnosti mala na starosti aj iné ehm, e, úlohy, ktoré sa týkajú vnútorných záležitostí. Potom toto všetko ďalšie by sa riešilo spolurozhodovaním, ale ako som povedal, má to dopad na rozpočet, keď dojde k správe ešte veľkých systémov, databáz, tak uvidíme. Ešte je tu jedna zaujímavá vec, o ktorej by bolo treba hovoriť a určite sa o tom bude robiť, hovoriť na výbore pre vnútro. Ide o e, spravovanie SIS-2 ale zatiaľ ešte SIS-2 nemáme. To by mala spravovať táto agentúra. A čo sa s tým stane, a to všetko ešte vo hviezdach, Takže tu vzniká otázka, že či a aké nákladové dopady to bude mať, keď si zoberieme správu existujúceho systému, ako aj systému Eurodac a čo by znamenalo finančne ešte aj spravovanie sístva. E, hovorí sa o Štrasburgu a o Islande ako o sídle. Koľko by to stálo, keby e, E, sa to všetko takto spravilo. Výbor pre vnútro o tom ešte hovoril. Pokiaľ ide o sídlo, tak čakáme na návrh rady a potom uvidíme, aký by bol finančný dopad. Takže myslím si, že je to ambiciózny E, prístup e, na 3 roky 320 miliónov, čo by malo stačiť. Náš výbor navrhne, aby tieto finančné prostriedky boli najprv v rezerve, pretože nevieme celkom, ako sa bude agentúra vyvíjať a potom je veľmi ťažké predvídať tieto sumy alebo dávať biankošeky na e, vyčerpanie prostriedkov a my vlastne ešte ani nevieme, aké systémy bude táto agentúra spravovať. Ako kolegyňa Hak už povedala, nemusíme sa ponáhľať, ani výbor pre vnútorné otázky sa týmto nezaoberá e, takej nejakej tiesni a ja myslím, že potom po letnej prestávke sa určite ešte tento rok budeme téme venovať a spolupracovať na nej. Ďakujem pekne. Teraz pani Holmajer a e, budeme vedieť, čo si myslia všetky nemecké politické skupiny. My sme všetci nejako v zajati SIS-2, pán predseda. Preto sa tu stretávame. Chcem oboch kolegov veľmi jasne podporiť práve v tom ich opatrnom prístupe, ktorý tu sformulovali keď si zoberieme SIS-2 a tam ani vôbec nevieme, ako bude niečo vôbec vyzerať, nemáme žiaden podklad o tom, že čo z toho vyrastie, či to bude vôbec niekedy niečo rozumné, tak si myslím, že nemá vôbec význam uvažovať o VIS alebo o hocičom inom, pretože ako vieme, SIS-1 sa rieši zatiaľ na národnej úrovni, vnútroštátnej úrovni a integrácia SIS-1, to by vôbec bolo niečo celkom iné. Takže ja čakám s napätím, na čo žiadame 120 miliónov, keď ani nevieme ešte, ako to bude vyzerať, nemáme žiaden harmonogram, žiaden technický plán, obsahový plán a máme neúspechy pri SIS-2 a potom tu e, bola snaha vyhlásiť za úspech milníkový test, ktorý úplne zlyhal a e, vlastne systém pracoval tak, že vylúčil určité množstvo údajov, pretože ináč by sa zrútil. A to boli údaje, ktoré sa týkali len zlomku krajín, 5 krajín. A teraz máme oveľa viac členských štátov a vyššie technické nároky. Takže naozaj všetky prostriedky treba dať do rezervy, kým nebudeme mať rozumnú koncepciu a E, niečo, čo dokáže aj Carlos Coelho akceptovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. V dobe, kedy sme ešte boli v šengenskom systéme, tak e, mimo zmluv som bol jeden z ministrov, ktorý vytvoril SIS-1, teda ten prvý model. A už vtedy sme skonštatovali, že to vôbec nefunguje celý ten informatický systém sa zrútil a veľa sme si slubovali od SIS-2 a 15 rokov potom e, informatika e, pokročila, ale nie náš spôsob jej využívania. To je nešťastné. Teraz ďalšia nemecká politická strana, Inge. Ja som kolegom z výboru pre vnútorné záležitosti chcela povedať niečo aby nás podporili pri našom návrhu kolega Marinesku, ktorý hovorí, aby správny management board, správny orgán mal len 5 členov, aby sa zaručil naozaj dohľad, dozor, teraz je tam členský štát a ďalší. To je teda pozmeňovací návrh, ktorý má Marinesko, o ktorého podporu žiadam, pretože ich je tam tak veľa, že nikto nekontroluje nakoniec. Sme za to, keby sa zvýšila efektívnosť a bolo by dobré, keby nás kolegovia mohli v tomto návrhu podporiť, pretože si myslíme, že treba naozaj zlepšiť riadenie týchto agentúr a prečo by sme nemali začať tou, na ktorú sme naozaj odkázaní. Ďakujem. Merci. Eh. Ďakujem pekne. Juta, zareaguje na to, čo tu odznelo. Eh. Áno, ja si myslím, že to sa určite zohľadní, pretože môj dojem bol taký, že Carlos Coelho, ja som predtým nepoznala, je e, človek, ktorý sa vo veci vyzná, vie, o čo ide. Len aby ste to mali na pamäti, doteraz Máme 90 miliónov, ktoré sa vložili do SIS-2 bez výsledku. Preto ja rozumiem, prečo výbor pre vnútro hovorí, že teraz už sa musí niečo stať a najlepšie by bolo, keby sme celkom komisiu z toho vykopli. Ja to dobre chápem, rozumiem tomu, pretože sa zrejme uzavreli aj zmluvy, ktoré sú predmetom výsmechu. Dokonca ja, ak ako ktorá nie som právnik, by som niektoré veci nikdy nepripustila. Vážne. Keď sme za nič, keď ponúchame služby a za nič nie ste zodpovední na konci práce, ale skasirovali ste všetky peniaze, tak to považujem za veľmi e, závažné. Takže určite nič nespravíme bez nejakého zosúladenia súhlasu a táto agentúra bude existovať len vtedy, ak, keď už bude všetko jasné. Ak je to teda tak, prepáčte, pán predseda, tak chcem potom poprosiť ešte kolegu, aby sme mali, máme pekné ustanovenie v rozpočtových pravidlách, kde sa hovorí záruke. A toto je otázka záruky. A preto si myslím, že by sme mohli aj túto otázku zodpovednosti, záruky zodpovednosti e, využiť Takže použijeme to. Ja myslím, že si treba opäť prečítať Jansa Honasa, eh, Honasa a jeho práce o zodpovednosti. Ďakujem. Tejto otázke zodpovednosti a záruky je to naozaj relevantná otázka. Poprvé, my tie zmluvy nepoznáme, nemáme, zmluv, nemáme možnosť preskúmať tieto zmluvy. A zdá sa, že je to všetko v poriadku. Táto otázka zodpovednosti, pokiaľ vieme, ako nám to povedali, a nemáme to ešte celkom jasné, budeme musieť asi požiadať dvor auditorov, aby sa na to pozreli. Zdá sa, že zodpovednosť je spojená aj s určitými finančnými sankciami, ale to je zaujímavé a v tejto súvislosti by sa to malo vysvetliť, že či je pravda, že tieto peňažné pokuty, ktoré by tá asistéria mala platiť v dôsledku chýb, že či tieto sankcie sú nižšie ako e, e, hodnota, hodnota e, zmluvy, ktorú dostanú na nápravu chyby. A ak by to takto bolo, tak tá hodnota zmluvy na nápravu je vyššia ako sankcia, takže vlastne s každou chybou len zarábajú. Ale neviem, to musíme preveriť. Ešte posledný rečník, e, pani Olmajer, pretože potom sa musíme vrátiť ďalším bodom. No, no. V tejto súvislosti chcem len poprosiť, aby sa ti sa pozreli nielen na agentúru IT, ale aj na prostriedky pre SISTVA, pretože komisia uvádza rôzne údaje rade a parlamentu v rade sa hovorilo o maxime 27,9 milióna na najbližšie dva roky a potom všetko skončí a tu v parlamente len na 20, rok 2011 žiadali viac ako 30 miliónov. To znamená, že na 200, 2012 už nič nechcú, nechcú, ale tie údaje medzi radou a nami sú rozdielne a ja to považujem tiež za znak toho, že tu vôbec nie je predstava o tom, ako ďalej pokračovať. K si 1 môžem, pán predseda, len gratulovať. To bolo dobré rozhodnutie. Ďakujem pekne. Je to veľmi citlivé, pretože je tu technická zložitá stránka, potom ide o politiku bezpečnosti vo vnútri EÚ a ochrany vonkajších hraníc a ide aj o osobné slobody a ochranu práv jednotlivcov. Takže je to zložité. Mm, Naš, naša spravodajkynia si všetkých pozorne vypočula. Pripomeniem harmonogram. ...21. <clears throat> júna prezentácia, predkladanie návrhov 24. júna do obeda. 13. júla budeme hlasovať o návrhu stanoviska. Výbor LIBE by to normálne mala schváliť v septembri a hlasovať sa na plene bude v novembri. Ďakujem pekne. Teraz je obed a tak ako sme to naplánovali, dokonca od 12 a môžeme sa pustiť do bodu 12 nášho programu. Ide o naozaj e, živú e, diskusiu o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Kolega Gotieri sa k nám pripojil a dostane aj slovo. Grazie, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ako určite veľmi dobre viete, Európsky parlament sa rozhodol, že preskúma jednotlivé legislatívne aspekty, ktoré sa týkajú e, e, tejto služby pre vonkajšie vzťahy alebo vonkajšie služby. Je to jeden jediný balíček, e, ktorý ale zahrňa viacero legislatívnych krokov. To, čo dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť, alebo to, že sa snažíme, je to, aby sme mali de facto spolurozhodovanie o celom tomto balíku. A práve z tohoto dôvodu sme sa rozhodli, že nebudeme mať žiadne formálne preskúmavanie tej hlavnej správy De Brock Verhofstadt, teda hlavná správa, ktorá pokrýva túto tému od AFETu a AFKA. A to je skôr, ako budeme mať v ruke všetky relevantné legislatívne návrhy vrátane napríklad aj dokumentu o e, štatúte zamestnancov. No a práve z tohoto dôvodu eh, nebudeme mať dnes formálnu diskusiu o formálnom stanovisku k tejto téme. A to jednoducho kvôli tomu, že eh, správa Brok ešte nebola stále formálne prezentovaná, nebola formálne ukončená. Z tých dôvodov, ktoré som už spomenul. Napriek tomu ale po eh, všeobecnej diskusii, ktorú sme už mali, si myslím, že je bola naozaj dobrá myšlienka, keby sme mali debatu o podstate, o základných črtách tohoto návrhu, najmä e, čo sa týka rozpočtových dopadov, ktoré to bude mať e, v spojitosti s, e, so službou pre vonkajšie vzťahy. Dnes teda predstavujem svoju prácu v dokumente, ktorá, ktorý ktorý naznačuje to, čo by mohli byť tie základné, základné linky budúcej správy, budúceho stanoviska. V každom prípade by som chcel využiť túto možnosť na to, aby som poďakoval sekretariátu za vynikajúcu prácu, ktorú sme mali. A treba povedať, že tento pracovný dokument je otvoreným dokumentom, pretože sa pozerá na viacero rôznych možností, ktoré, ktoré máme pred sebou. tie základné možnosti sú tie, ktoré boli eh, už pomerne do hĺbky rozdebatované a síce, či služba by mala byť súčasťou eh, administratívnej štruktúry komisie alebo nie, či teda budú vo vnútri komisie alebo nie v časti 3 eh, dokumentu. sa vytyčujú viaceré možné pozmenujúce návrhy a to, v, a to aj v spojitosti s návrhom Lady Ashtonovej. A to je naozaj veľmi dôležité a treba si to preskúmať. Ak teda máme mať službu, ktorá bude administratívne umiestnená v rámci komisie, ak to bude súčasť komisie, a operačný rozpočet bude súčasťou vlastne tretej sekcie rozpočtovej štruktúry. Ako sa hovorí v článku, článku 1.2, tak vlastne to je služba, ktorá má byť funkčne autonómna od komisie. Nechcem teraz zachádzať do e, výhod a nevýhod takéto možnosti alebo takéto alternatívy Ehm, potom sú to aj ďalšie témy, ktoré si vyžadujú parlamentné preskúmanie, parlamentný súhlas, ale ehm, myslím si, že to by sme mohli dať aj v prípade tých iných možností. To teda nie je tá jediná hlavná téma. Ale čo sa týka finančnej zodpovednosti, tak by to bol asi ten najkoherentnejší spôsob, aby sme to mali v rámci komisie. Ale v každom prípade, ako sa to už aj vyvinulo v priebehu debaty, všetci si dobre uvedomujeme, aké sú historické a politické dôvody, tie širokosiahle dôvody, ktoré by nám spôsobili, že tieto, táto možnosť sa nám veľmi ťažko dosiahne a to vrátanie umiestnenia tejto služby alebo týchto služieb do e, štruktúry komisie. Takže opäť treba počerknúť, čo je tá obľúbená možnosť parlamentu. A v časti 3 e, tohoto dokumentu som to aj detálne popísal. Rovnako som sa chcel pozrieť aj na dopady tých ostatných alternatív alebo tých ostatných možností, ktoré, e, ktoré by boli alebo ktoré by mohli nastať, ak by sme si ich vybrali. A to boli, zase to bola napríklad tá preferovaná možnosť vysokej zástupkyne. E, Sice, že by to bola autonómna služba, ktorej rozpočet by bol mimo e, hlavného rozpočtu komisie. Dokument teda vytyčuje niekoľko možných pozmeňujúcich návrhov, ktoré by mohli byť doplnené, alebo ako by sa mohol doplniť návrh Lady Ashton, tak aby tento návrh bol koherentnejší, aby sa zároveň lepšie rešpektovala, rešpektovali základné princípy spoločenstva. To som vám dal len taký základný úvod, nebudem zachádzať do detailov tohoto dokumentu. Napríklad, keď hovoríme o rozdiele medzi administratívnymi výdavkami a operatívnymi výdavkami, to je úvodné ustanovenie 8, 7a, 7b, tu je to jasne špecifikované, aké sú tie rozdiely. No a potom, čo sa týka e, otázky osobitného zástupcu Dáva sa tu prednosť tomu, aby sa jej rozpočet umiestnil do administratívnej záložky. Aby sme lepšie dokázali chápať tento rozdiel. Hoci je to stále niečo, čo by mohlo zostať naďalej otvorené. A rád by som si zároveň aj vypočul, aké sú k tomuto stanoviska. A chcem zároveň povedať, že akákoľvek možnosť e, bude vybraná, alebo aká, aká možnosť bude schválená, tak stále by tu mal byť konsolidovaný rozpočet. Mal by tu byť e, dokument, ktorý umožní overiť všetky výdavky na, e, v oblasti vonkajšej činnosti Európskej únie a všetky administratívne náklady ktoré sú spojené s operačnými výdavkami, musia byť jednoznačne overiteľné a identifikovateľné. Potom je tu záväzok eh, pre eh, vonkajšie eh, kroky a vonkajšie aktivity únie spojené s absolutóriom. Táto, alebo tento záväzok mal byť rovnaký ako to, čo komisia vytyčuje v článku 1, 4, 6 a 7 finančného nariadenia. No a potom tu je časť, ktorá hovorí o programingu, ktorá vytyčuje nasledujúce aspekty. V prvom rade to je niečo, čo sa nenachádza v návrhu Lady Ashtonovej. Je tu rozdiel napríklad medzi tvorbou nariadení a zároveň e, programovaním špecifických nástrojov. Takže máme tu špecifický nástroj, ktorý, e, špecifický článok, ktorý sa venuje príprave dokumentov a nástrojov. Ďalej, rozdelenie zodpovednosti, to je tu vyjasnené, najmä vo vzťahu k spolupráci, k nástrojom spolupráce s industrializovanými krajinami a zároveň aj článok, ktorý hovorí o jadrovej bezpečnosti spolu aj s článkom, ktorý hovorí o stabilite. Nie je úplne jasné, ako tieto nástroje budú riadené a zároveň e, treba povedať, že aj eh, celkové spektrum zodpovednosti malo byť rozdelené aj pri riadení a manažmente. Eh, bol tu prednesený návrh, aby sme, aby sme v podstate dali e, službe pre vonkajšie vzťahy zodpovednosť za tematické vzťahy a tematické oblasti, ale existuje tu obava, že Lady Eštanová chce rozdeliť geografickú pôsobnosť geografické teda zastúpenie a tematické aktivity. E, navrhuje akúsi, e, akýsi vertikálny systém, ktorý parlament už kritizoval v minulosti. a potom samozrejme parlament sa snaží e, zlepšiť celkový manažment finančných nástrojov a orgány dohľadu, či už to bude komisia alebo vysoký, vysoká zástupkyňa, tak v tom prípade zodpovednosť za finančné rozhodnutia by mala zostať e, v rámci komisie. Takže e, ten operačný rozpočet je implementovaný e, do práve tejto časti a treba povedať, že ten systém riadenia by mal byť zmenený adekvátnym spôsobom. Keď hovorím o implementácii, musíme si povedať, že rozdelenie kompetencií musí byť jednoznačnejšie a urobené v samostatnom článku. No a potom tu je ešte samostatná kapitola v pracovnom dokumente, ktorá stále skúma možnosti toho, že by, alebo skúma tú alternatívu toho, že táto služba pre vonkajšie vzťahy by bola mimo e, pôsobnosti komisie. A e, najmä je to otázka šéfov delegácií e, v jednotlivých krajinách. To je veľmi delikátna téma. A rozdelili sme to na dve podtémy. jedna z tých tém je trochu e, koherentnejšia, keď hovoríme o rozpočte a o týchto témach. Keď hovoríme totiž o šéfoch delegácií, tak šéfové delegácií e, by nemali mať e, možnosť priamo nakladať s prostriedkami spoločenstva. Na druhej strane sa snažíme preskúmať aj druhú možnosť, keďže veľmi dobre vieme, že čo sa týka odhodlania, čo sa týka zároveň aj správnych rozpočtových nástrojov, Eh, keď dávame vôbec rozhodujúce, rozhodujúce právomoci šéfom delegácie, ak nebudú zamestnanci komisie, tak v, politický, v politickom význame ak chceme preukázať alebo chceme ukázať silné politické zastúpenie únie v zahraničí a oni zároveň nebudú mať výkonné právomoci nad, e, nad rozpočtovými e, možnosťami, tak nebudú mať adekvátny rešpekt. Takže v tomto smere by som e, si rád vypočul názor tohoto výboru k tejto téme. No a na záver ako súčasť dokumentu, alebo to súčasť dokumentu, ktorá e, vytvára e, možné doplňujúce návrhy e, k dokumentu Lady Ashtonovej a vlastne tam to vyplýva, že ktorékoľvek z týchto dvoch hlavných typov, hlavných alternatív si vyberieme, či už to bude v komisii alebo mimo nej, tak niektoré veci naďalej zostávajú rovnaké. O tom som už hovoril aj dlhšie. Hovoríme tu o identite tých prostriedkov, o o e, časti 4 rozpočtu, je tu otázka medziinstitucionálnej dohody, je tu otázka, ktorá sa týka zároveň aj CFSP rozpočtu. A v tomto smere už e, v tomto smere eh, je tento dokument už samozrejme aj nastavený a eh, môj dokument zároveň berie aj do úvahy niektoré ďalšie aspekty, ktoré sú veľmi dôležité, napríklad reformu interinstitucionálnej dohody ohľadom eh, rozpočtu pre CFSP. A v tomto smere je nevyhnutné, aby sme mali väčšiu mieru transparentnosti, aby to bolo oveľa čitateľnejšie, aby sme jasnejšie vedeli, čo robíme na jednotlivých misiách. A zároveň chcem zopakovať, že nesmieme e, podceniť dôležitosť flexibility. Flexibility, ktorá je garantovaná v rámci niektorých kapitol, v rámci napríklad kapitoly CFSP, ako sa to nachádza aj v nariadení e, o finančnom riadení. Ďakujem pekne za podrobnú prezentáciu a za pracovný dokument, kde sú správne otázky, ktoré súvisia s vytvorením tejto služby. Inge Gressle? Nie je to také jednoduché, pretože tento dokument len teraz prišiel. Milý kolega Galtieri, chcem povedať, že to, čo ste nám tu predložili, len zvyšuje ten celý zmetok, pretože sa tu hovorí nielen o týchto veľkých e, obciach v rámci aj mimo komisie. Určite tu chýba zrozumiteľnosť a jasnosť, ťažko sa to bude rozlišovať. Ale my zodpovedáme za rozpočet a otázka znie, ako to bude s veľvyslancami EÚ. Dostane právo spravovať projekty EÚ na mieste alebo nie? To je určite kľúčová otázka pre naše rozpočtové pravidlá a poriadok. A my sme hovorili, aby sa to vyškrtlo pre možnosť mimo komisie. Ja si nedokážem žiť my s tým proste nedokážeme žiť a e, kontrola rozpočtu už vôbec nie, pretože tento bod e, musí zodpovedať aj e, pravde tej možnosti udelenia absolutória. Takže potom by sa vlastne komisia stala výkonnou agentúrou zahraničnej služby. A to, čo pani Eštonová navrhla, sa tu ešte posilňuje. A ja predtým vystriham, sú tu niektoré veci, ktoré ukazujú, že v zásade táto výkonná agentúra bude zohrávať túto e, úlohu tak, ako to navrhla pani Eštonová. Mňa to sklamalo. Chcem vysvetliť, že o, čom sa, o čo tu ide. O čo... Pani Eštonová má dva klobúky, tak povediac. A ten existuje v zmluve len pre jedinú osobu, pre ňu E, nemá to ani e, podpredseda alebo zástupca, hoci ako to nazveme. A v jej návrhu sa uvažuje o tom, že aj veľvyslanec EÚ dostane takýto dvojitý klobúk na mieste, dve stoličky na jednom mieste. Ale to nie je v týchto zmluvách a robí zo e, vonkajšej služby niečo iné, ako to malo byť. Išlo predsa o politickú jednotku, z ktorej sa vlastne stane niekto, kto sa bude zaoberať aj projektami a projektovou činnosťou. A táto služba sa potom utopí v tej podrobnej projektovej práci. Ak toto chceme, choďme touto cestou, ale ak ide o politickú funkciu, o politické miesto, o strategické miesto, strategické miesto na prepojanie aj výdavkov, tak potom nemôžeme jednoducho prijať to, že komisia bude ukrátená o svoje právo ponechať si pri sebe e, všetky finančné výdavky. A ja som naozaj za to, aby sme veľmi prísne oddelili projektovú činnosť od strategickej, od politickej činnosti, pretože ak im dáme aj túto projektovú činnosť, tak potom ich úplne preťažíme. Táto strategicko-politická otázka je teda tá jedna vec. A tá druhá vec je, že keď máme head of delegation, ktorý bude ktorý by mal byť týmto členom služby a mal by možnosť riadiť projekty na mieste, stane sa toto. My už vôbec nebudeme môcť sledovať, kto, čo, kedy, ako prijal, aké rozhodnutie. To znamená, že e, jadro nášho rozpočtového poriadku spočíva v tom, že rozhodovanie je spojené aj so zodpovednosťou za finančné prostriedky a toto tu na rozmelníme, rozdelíme, keď trošku trie, e, práva dáme niekomu inému. A tu práve si podkopávame vlastné nohy a narúšame vlastný poriadok. Takže ja som za to a trvám na tom, aby článok 5.4 bol naozaj vyškrtnutý. Článok 5.4 sa týka vedúcich delegácií a subdelegovania práv komisie na neho a to je presne tá oblasť, kde my potom už nebudeme mať právo udelovať absolutórium. Jensen. Well, to, to Nemala som čas ešte prečítať tento pracovný dokument, ale po tom, čo eh, vystúpil pán Gatieri a pani Gresle, že my sme skôr na strane pani Gresle, teda moja politická skupina. Ďakujem pekne, pán Kalfin. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád hovoril o tejto poslednej otázke. Hovorilo sa o tom aj včera na Kokobu. Ja som jeden zo spravodajcov na túto tému. Obavy pani Gresle sú správne. Potrebujeme jasnú čiaru zodpovednosti pri implementácii európskeho rozpočtu. A ak e, sa nám podarí e, dosiahnuť teda, že rozpočet parlamentu bude pripojený k rozpočtu komisie, tak to bude fajn. Ak nie, tak potom tu máme tú otázku, o ktorej hovoríme teraz, či šéfovia delegácií, tak ako to navrhuje pani Eštonová, by mali byť e, za, zodpovední za implementáciu rozpočtu. Ja by som povedal, že sú tu aj výhody, aj nevýhody z e, hľadiska kobu a kokobu. Zodpovednosť je jasná. Čo sa týka e, zastupovania EÚ v niektorých krajinách, tak e, to by to bolo trochu zložitejšie nepoveriť šéfa delegácie alebo európskeho veľvyslanca so všetkými právomocami bude niekto za jeho chrbtom, kto bude zodpovedný za e, opatrenia. Ja myslím, že to takto nefunguje vo v žiadnej krajine. Zodpovedný je obvykle veľvyslanec. Bez ohľadu na to, akí ďalší ľudia pracujú na veľvyslanectve. Takže je to závažná otázka pre parlament a nech už nájdeme akékoľvek riešenie, musíme si byť 100% istí, že presun zodpovednosti medzi komisiou, ktorá je zodpovedná za implementáciu a keby to teda bolo presunuté na šéfa, šéfa delegácie, tak potom by mm, sa stratila časť zodpovednosti pri tomto presune naozaj si myslím, že musíme naozaj zhodnotiť všetky pre a proti, ale nám je naozaj jasné, že si musíme byť istí, že pri absolutóriu nebudú žiadne e, výhovorky e, typu komisia je zodpovedná za e, implementáciu, ale Európska služba vlastne deleguje túto zodpovednosť na šéfa delegácie. A teda nikto nie je zodpovedný. Tuto možnosť musíme vylúčiť úplne. Je ešte tretia možnosť, možno, že mať dvojitý podpis, to by bolo zložitejšie, ale o tom by som teraz nechcel hovoriť. Musíme si to zhodnotiť. Takže prvý krok, vedieť, či dosiahneme to, čo môžeme dosiahnuť, tak ako je to v správe Ferhovštad. Ak nie, tak potom musíme nájsť riešenie, ja myslím, že ho nájdeme veľmi rýchlo, keď budeme mať všetky dokumenty, ktoré nám má poskytnúť komisia do konca tohto mesiaca. Ďakujem pekne. Teraz Nadežda. Nadežda. Thank you very much. Ďakujem pekne. Chcela by som podporiť pani Gresle v jej obavách, pretože podľa mňa je tá otázka skôr politická. Musíme sa rozhodnúť, aký typ služieb by sme chceli mať. Či to má byť služba, ktorá sa bude zaobrať strategickými cieľmi, alebo či to bude služba, ktorá sa bude zaobrať aj projektami. To sú naozaj dve odlišné verzie toho, o čom v súčasnosti diskutujeme. Samozrejme, máme tu rôznu prax v rôznych národných štátoch, najmä to sa týka ambasáda veľvyslanectiev, ale myslím si, keď hovoríme o e, myšlienke e, vonkajšej služby, tak je to niečo celkom nové a práve preto tá debata je taká dlhá a e, taká hĺbková, zároveň to trvá už tak dlho. Myslím si zároveň aj tiež, že tieto zodpovednosti mali, by mali byť v súlade so záväzkami a povinnosťami a rada by som chcela, aby tí národní zástupcovia, ak vlastne oni nebudú členmi Európskej komisie, aby aby to nebolo, aby nemali na starosti projekty, ale aby sa venovali len politickým témam. Podľa mňa takýmto spôsobom sa vyhneme duplifikácii a zároveň nedorozumeniam a nebudeme vytvárať problémy, ktoré by sa mohli objaviť v tých iných verziách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Láslo Šuria, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda myslím si, že tento problém, tento problém odráža pomerne zvláštnu situáciu, v ktorej sa nachádza Lady Eštenová, ktorá je podpredsednička komisie a, a zároveň patrí do rady. Ale štruktúra, ktorá je v pozadí, rozhodne nie je nová inštitúcia novej Európskej únie. V Lisabonskej zmluve jednoducho nie je nič, čo je bolo spomenuté, čo by spomínalo, že sme pripravení vytvoriť novú inštitúciu v rámci e, Európskej únie. A práve preto si myslím, že parlament má úplne pravdu, keď je naozaj silne angažovaný v tom, aby sa táto služba stala súčasťou komisie. Rozpočtové dopady, ktoré to bude mať, e, budú prirodzene odzrkadlené. Bude to znamenať, že rozpočet tohoto systému sa nachádza v rámci kapitoly 3 rozpočtu. Ale nie je to tam jednoducho len preto, aby sme tam vsunuli um, tie rozpočtové linky uh, do tej alebo inej kapitoly. Je to práve skôr otázka toho, či to je alebo nie je súčasť komisie. A ja naozaj pevne verím, že to je nutné, aby sme mali jedno, jednoznačný spoločný hlas zo strany parlamentu. Až doposiaľ v rámci predbežných diskusí a predbežných debát ehm, s Bužekom a s ďalšími, tak to bol jednohlasný spoločný hlas, eh, ktorý hovoril, že to chceme vidieť vo vnútri komisie, v rámci komisie. A práve preto je fajn, keď pripravujeme niektoré pracovné dokumenty, ale je nevyhnutné, aby sme to pozorne zanalizovali. Nemám nič proti tej myšlienke, že sa skúmajú aj iné alternatívy alebo že preskúmame iné možnosti v pracovnom dokumente, ale v konečnom dôsledku by sme mali byť zjednotení a mali by sme sa pokúsiť obrániť našu pozíciu. V opačnom prípade všetko bude naozaj veľmi, veľmi e, ťažké a metúce. Takže buďme pevní a odhodlaní. Myslím si, že to je um, veľmi jasná pozícia a naozaj uh, sa teším, že aj iné skupiny sú tomuto veľmi blízke, že sa približujú k tejto, tejto pozícii a v takom prípade takáto jednota dokáže zvíťaziť. A ten čas je práve teraz, práve teraz, keď sa systém len tvorí. A ako tento systém teraz dosiahnuť, tak už to bolo nedávno veľmi jednoznačne indikované, uh, keď keď nebolo jasné, aká bude pozícia Lady Ashtonovej a nebol tam nikto, kto dokázal reagovať na to, čo sa udialo v Gaze. A nemali, Lady Ashtonová nemala žiadneho náhradníka a nedokázali sme efektívne reagovať na to, čo sa v pásme gazy udialo. Takže naozaj musíme dokázať tento systém kontrolovať v rámci všetkých možností, ktoré máme v rámci kapitoly 3. Ďakujem pekne. Generálny riaditeľ by sa k tomu mohol ešte vyjadriť, ale predtým osobná pripomienka. Prvý, prvý cieľ všetkých troch inštitúcií musí byť jasný. Systém má fungovať. Boli sme v Palestíne minulý týždeň. Je tam úplný. je teda úplný chaos, pokiaľ ide o organizáciu EÚ v teréne. Je predstaviteľ EÚ v kvartete, platí ho EÚ, potom predstaviteľ EÚ pre izraelo-palestínske otázky to je odlišné. Je, veľvyslanec v Tel Avive je predstaviteľ, ktorý doteraz bol z komisie a ktorý riadi väčšinu, ale ne všetky európske programy. Máme 6, 7, 8 rozpočtových riadkov, ktoré nám umožňujú pomáhať Európsk- eh, pardon, palestinskej samozpráve. A taktiež máme eh, pol tucta dohôd eh, s Izraelom, čo sa týka obchodu, kultúry, životného prostredia, výskumu, mm, taktiež možnosť, aby sa Izrael zapojil do barcelonského procesu, Stredomorskej únie a tak ďalej. Ak chceme, aby EÚ zohrávala politickú úlohu, tak treba, aby všetky tieto nástroje boli politicky kontrolované pani Eštonovou. To je dôležité. Ak budeme naďalej mať systém, kde niektoré služby e, spravujú niektoré riadky a druhé ďalšie a potom v teréne je niekto, kto aspoň v organizačnej štruktúre sa zdá byť najdôležitejšou osobou, ale ona v podstate e, nepodpisuje e, potom samotné vyplácanie prostriedkov, tak mm, to nepôjde je to naša úloha, musíme obhajovať práva parlamentu. Nik iný to za nás nespraví. Parlament e, vlastne uvoľňuje prostriedky, prideluje, e, udeluje absolutórium, ale najdôležitejšie je vytvorenie fungujúceho systému. Pán generálny riaditeľ, chceli by ste sa vyjadriť? Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem povedať, že väčšinu kariéry som venoval vonkajším vzťahom, tak e, môžem len súhlasiť s týmto, čo ste práve povedali, pretože som to zažil priamo v teréne. A taktiež chcem povedať, že po stručnom prečítaní správy a potom, čo som si vypočul túto rečníkov, tak je jasné, že je to politická otázka. Je tu funkcia pani Ashton. To vypracovala komisia a rada, a ešte to dozrieva. Parlament má svoje, e, svoj názor, takže je to rozpráva medzi parlamentom pani Ashtonovou a čo sa týka komisie a hlavne generálneho riaditeľa pre rozpočet, tak môžem povedať, že ja akurát počúvam e, a ak bude treba, upravím potom návrhy komisie. Ak by to bolo potrebné, ale v prvom rade je to rozprava, ktorá sa týka parlamentu a zodpovedných za vytváranie tejto Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. No a čo sa týka eh, otázky šéfov alebo vedúcich delegácií, opäť by som rád zopakoval to, čo ste vy veľmi výrečne povedali a ja už som to taktiež mal príležitosť viackrát povedať. Nie je mysliteľné a podľa toho sme aj my konali aj na základe mojej minulej skúsenosti, Takže nie je mysliteľné, aby bol vedúci delegácie, ktorý by si musel sadnúť za stôl, kde sa podpisuje dohoda o financovaní, ale až po nejakom e, šéfovi zodpovedným za spoluprácu. Ak je veľvyslanec, tak on podpisuje. On ide a vyjednáva so e, zodpovednými e, v teréne s ministrami financí alebo s ministrom financí alebo s nejakým iným ministrom. Ak to tak nebude, tak potom v mnohých tretích krajinách vlastne už veľvyslanec EÚ nebude mať žiadnu agendu, pretože dôležité je pri spolupráci e, vo väčšine rozvojových krajín podpísať práve takéto dohody. A musím sa priznať, že trošku ťažko sa mi sleduje táto e, rozpráva, pretože ak e, sa vrátime, dajme tomu, k diskusiám medzi Európskym parlamentom a pani Eštonovou o scénári, e, podľa ktorého by Európska služba bola vo vnútri nejakého oddielu alebo oddelenia komisie, tak potom vedúci delegácie, veľvyslanec by automaticky, prirodzene mal právo moc alebo právo podpisovať. A v súčasnom našom návrhu, vzhľadom na to, že Európska služba e, má byť samotnou inštitúciou, tak e, ide o to e, obnoviť vzťahy medzi vedúcim delegáciou a komisiou. Takže aby de facto pri spolupráci vedúci delegácie ostal e, členom komisie alebo bol s radou komisie. Tak by som to zhrnul. Takže ťažko sa mi sleduje táto diskusia, pretože všetky kontrolné ustanovenia by naďalej platili, pretože absolutórium by naďalej bolo udelované komisii a komisia by mala plnú zodpovednosť. pokiaľ ide o e, správu operatívnych výdavkov, prevádzkových e, výdavkov. Pani Eštanová by bola zodpovedná za administratívne výdavky. Takže toľko z mojej strany, pán predseda. Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ. Ja navrhujem, aby sme ukončili našu schôdzu. Je pol jednej, ďakujem spravodajcom. Takže áno, ešte to tu treba doladiť. Ďakujem za váš dokument. Ešte chcem upresniť, že rozdaný dokument má pomôcť pri e, sledovaní tejto rozpravy, ale uvidíme, či v konečnom dôsledku bude presne tento dokument predložený na hlasovanie. Dobre, takže tu by som ukončil našu schôdzu. Stretneme sa opäť o tretej po obede a hlavne poslucháčom chcem pripomenúť, že je to v inej miestnosti. Do 3 štvrte na, pardon, do 3 štvrte na 4 je to za zavretými dverami, pretože sa musíme e, dohodnúť na kompromisoch pre mandát e, trialógu e, PHS B001. To je miestnosť na poobede. Ďakujem a dobrú chuť.